Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to... Príjemné popoludne, dámy a páni, poprosili ma, aby som zastúpil kolegu Buzeka. Ako ste si všimli dnes ráno, necítil sa príliš dobre. A z dôvodu choroby je teraz na ceste späť domov. Prvý bod programu dnes po obede návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa doplňa mení 2009-73 smernica a pokiaľ je o spoločné pravidlá trhu s zemným plynom. Nakoľko pán Buzek, ktorý mal prezentovať túto správu a ten nemôže, pán Karenč láskavo súhlasil, že nahradí pána Buzeka. Nech sa páči, pán Karenč. Okay, uh, much, uh, Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, teraz vystupujem menej Jeržiho Buzeka, takže ja prečítam to, čo má pripravené. Vítame schválenie zo strany komisie návrhu e, zmeniť, novelizovať e, smernicu o zemnom plyne z roku 2009. Ja, Jerži, som rád, že Dieter Bochar, ktorý zastupuje komisiu, je tu dnes prítomný. A ja naozaj som to trafil. Uh, istotne zodpovie všetky možné otázky, takže bude to na vás. Tento návrh je pomerne technický a veľmi obmedzený vo svojom rozsahu, takže e, nebolo potrebné zapájať sa z mojej strany veľmi napriek tomu, že niektoré záležitosti, ktoré sa týkajú prepravy zemného plynu z tretie krajín do EÚ, nie sú dostatočne pokryté, nakoľko smernica je vágna a necháva priestor na výklady rôzne. Preto sme v parlamente viackrát vyzvali komisiu, aby vyplnila túto regulačnú medzeru. Som rád, že sa tak stalo, nadobudla účinnosť. Aktualizovaná smernica bez pochyby zabezpečuje, že e, pravidlá EÚ, pokiaľ ide o energetiku, vrátanie oddelenia prevádzkovateľov, prístupu tretich strán, transparentnosť, požiadavky transparentnosť sa plne vzťahujú na všetky plynovody e, do a z tretich krajín až po hranicu jurisdikcie EÚ. To je nevyhnutné z pohľadu poprvé konkurencieschopnej hospodárskej súťaže na EÚ trhoch a po druhé na našej energetickej bezpečnosti a nezávislosti Zabezpečuje to transparentnosť a rovnaké podmienky e, fungovania v rámci energetického sektora, pričom zabezpečuje úplnú právnu jednoznačnosť, ako aj dlhodobú investičnú istotu a predvydateľnosť. To sú určite podľa mňa kľúčové e, elementy pre akýchkoľvek investorov alebo aktérov, ktorí chcú hrať podľa férových pravidel, A to nie len e, na trhu s plynom a nie len z EÚ. Toto sú ale zároveň aj momenty, ktoré sú podstatné z pohľadu občanov a odvetvia posilňujú hospodárskú súťaž, zabezpečujú lepšiu cenovú politiku a nediskriminačný prístup k všetkým zákazníkom. V neposlednom rade je dôležité pre uzavretie a pre odolnosť našej energetickej únie, e, ktorá musí vychádzať zo zásad a hodnot a nie z výnimiek. Ročná správa o stave energetickej únie bude predložená počas miniplenárky zajtra. E, bude sa sústrediť na prepojenia, hlavne medzi členskými štátmi a na trhoch s elektrickou energiou, ale musíme riešiť podobné veci aj pokiaľ ide o dodávky plynu e, mimo EÚ, hlavne nakoľko závislosť na dovoze rastie a dosahuje asi 70%, dosiahla teda minulý rok 70%. E, bolo to teda osobitne dôležité prispôsobiť definíciu interkonektora prepojenia v rámci smernice o zemnom plyne, aby to pokrývalo infraštruktúru, ktorá prepája s tretími krajinami. To je v súlade, plne v súlade s návrhom balíčka o čistej energii. Týmto komisia zabezpečuje nevyhnutnú kompatibilitu našich trhov s elektrickou energiou a zemným plynom. Evidentne, tak ako v prípade každej legislatívy, je tam niekoľko otázok, ktoré treba zodpovedať. Napríklad poprvé, nevyhnutnosť uplatňovania nových pravidel na všetky existujúce e, plynovody. Počul som nejaké výhrady voči tomuto, pričom niektorí sa obávajú, že členské štáty budú zneužívať svoje právo povolovať výnimky. Po druhé, ďalšia otázka. Do akej miery návrh komisie zabezpečuje a ochraňuje všetky ciele v súlade s energetickou úniou, napríklad energetická bezpečnosť a diverzifikácia. Ako spravodajca ja, Jerzy Buzek, som otvorený všetkým otázkam a chcem skutočne pochopiť, akékoľvek obavy môžete mať. Avšak ja verím, teda Jerži verí, že návrh komisie splňa ten účel a naplňa aj naše všeobecné očakávania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, to bolo veľmi presné k veci. Teraz za SAD pán Nika. Uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam stanovisko, ktoré tu prostredníctvom pána Karina prejavil pán Buzek a chcel by som predniesť svoj názor. Komisia sa rozhodla pozmeniť smernicu, aby teda následne normy týkajúce sa dopravy zemného plynu ktoré prechádzajú jedným, dvo, alebo dvoma členskými štátmi, e, sa týkali aj tretích strán. A som veľmi rád, že e, sa komisia tejto iniciatívy zhostila. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že potrebujeme vnútorný trh s energiou, na ktorom energetická bezpečnosť a diverzifikácia zdrojov budú naozaj kľúčovými pojmami. Čiže bezpečnosť a diverzifikácia, to sú pre nás dva dôležité aspekty. Nikto už nechce prežiť skúsenosť spred pár rokov v zime v Európe, keď naozaj možnosť zohriať sa u seba doma bola pre mnohých Európanov problémom. V tejto chvíli máme funkčný, reálny, konkurencieschopný trh. A máme spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Preto naozaj vítame iniciatívu komisie. Chcel by som zôrazniť fakt, že iniciatíva komisie konsoliduje princíp energetickej solidarity v EÚ. Tento princíp e, reaguje na mnohé výzvy, ktoré smerovali členské štáty komisii. E, členské štáty si, si naozaj robili starosti o energetickú bezpečnosť a to je dôležitý prvok pre všeobecné blaho. Takže som naozaj rád, že sa tomuto komisia venuje a dúfam, že sa podarí dodržať aj príslušné časové lehoty. Ďakujem pekne, pán Nekov, aj za to, že ste dodržali čas za EKR, pán Krasnodebský. Ďakujem bardzo. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ja by som rád zablahoželal komisii k tomu ako sa naozaj intenzívne pustila do toho a snažila sa vyjasniť právny štatút v tejto sfére. Ako všetci vieme, chcel by som pripomenúť kolegom aj politický kontext. Táto správa má aj e, symbolický význam, pretože je dôležitá pre všetkých obyvateľov, konkrétne najviac strednej a východnej Európy, ale aj vôbec všetkých e, obyvateľov únie. Je to akýsi symbol toho, že komisia e, nebude podliehať tlaku silných členských štátov. A tak ako naozaj e, takomto, takéto pozícii poz, poz, zotrvá a bude naozaj hájiť e, tie základné hodnoty. Vieme, že rada nedala komisii mandát, že v tejto chvíli e, v rade sa formuje menšina, ktorá má v pláne buď blokovať, alebo minimálne pozdržať prácu nad smernicou. No my komisii prajeme, aby e, sa je tá práca dala čo najrychlejšie, že my budeme naozaj pracovať intenzívne, aby to prevezlo rýchlo. Ešte by som chcel hovoriť o tom, že častokrát počuť argumenty zo strany Nemecka a iných členských štátov, ktoré hovoria o energetickej bezpečnosti a o práve na energetický mix. S, s pánom Karinsom Pracujeme na inej správe, kde je naozaj na prvom mieste e, sú klimatické ciele. A ciele e, energetické bezpečnosti sú druhým krokom. Avšak nehovoríme o dodávkach nejakého neutrálneho tretieho štátu. Hovoríme o krajine, ktorá v našom najbližšom susedstve vedie vojnu. Um, nie je to len naozaj neutrálny, politického hľadiska neutrálny štát. A to, že ten projekt ešte stále prebieha, musím povedať úprimne povedané. A prepačte, že trošku aj na vás sa obraciam, pán predseda, ale naozaj to nie je v súlade s e, zásadami z krajiny, ktoré aj vy pochádzate. Hovorí sa tu, že stále treba mať na zreteli dobro celej únie, avšak tento konkrétny príklad pokazuje na to, že nie vždy to tak je. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem pekne. Chcem povedať, že my súhlasíme s vami, nie s mojou vládou. A teraz pán Petersen za ALDE eh, nahrádza pána Federleho. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Môžem to vybaviť pomerne stručne, pretože myslím, že je to veľmi dobre popísané v návrhu, ten kontext a prečo je nevyhnutné nad rámec posilnenia bezpečnosti dodávok zemného plynu. Takisto to konštatuje to, čo je zjavné, že EÚ do veľkej miery je závislá na dovoze plynu od tretich krajín, z tretich krajín. Môžeme dlho diskutovať o tom, či dovoz plynu je vhodným dlhodobým riešením, ale istotne nás to bude sprevádzať mnohé roky, ďalšie mnohé roky. A myslím, že tak ako to bolo popísané, pokiaľ ide o aplikovanie v výsostných vodách a území členských štátov, nie je tam stanovený explicitný rámec pre plynovody e, do a z tretích krajín. Takže podľa nás je úplne evidentné, že si budeme musieť stanoviť pravidla v tomto ohľade, čím pádom zabezpečíme, že prístup tretich strán, regulácia, oddelenie, transparentnosť a všetky ostatné veľmi dobré zásady, ktoré uplatňujeme v akomkoľvek kontexte, budú z tohto pohľadu ošetrené. Pre nás je teda evidentné, že budeme potrebovať niečo podobné, keď budeme diskutovať o podobných veciach ako tieto plynovody e, do a z tretich krajín. Sme radi, že po diskusii o týchto veciach počas predchádzajúcich niekoľko rokov v Európskom parlamente, že konečne máme niečo konkrétne na stole zo strany komisie a tešíme sa na konkrétnejšie diskusie na úrovni rady, pokiaľ ide o túto konkrétnu tému. Mohol by som potom ešte na záver sa vyjadriť Austrian 2 aj tu sú isté úvahy a to vám bude zaujímať nás, dúfam, že aj všeobecne výbor. A síce, aké sú dopady a dôsledky pre ceny plynu na nadchádzajúce obdobie, obdobie nadchádzajúcich rokov, aké sú rôzne scenáre, pokiaľ príde k skompletizovaniu tohto projektu. To je niečo, čo sme nediskutovali a pokiaľ viem, tak doposiaľ nie je dostačujúcej miere, e, dostačujúcej miere a mohli by sme o tom diskutovať a navrhnúť nejaké scenáre do budúcnosti, pokiaľ ide o cenotvorbu. Ale vidíme tu mnohé pozitívne aspekty, tak ako ALDE skupina radi podporíme tento návrh. Ďakujem pekne. Pán Pedersen, teraz GUE, NG, pán Silikiotis. Ďakujem pekne, pán predseda. vnútorný trh so zemným plynom a jeho revízia a prepracovanie bude evidentne dôležitá a musíme sa na to nachystať. Toto spadá do naliehavých postupov. Ja dúfam, že sa nám podarí zadozučiniť vážnosti tejto agendy aj napriek tomu, že to pôjde cestou naliehavého postupu, je naozaj neakceptovateľné, aby komisia predkladala takýto návrh bez e, vypracovania e, kvalitného, dobrého hodnotenia vplyvu. Komisia prislúbila, že vypracuje hodnotenie vplyvu pre každý jeden zo svojich návrhov a na úvod potrebujeme jasnú právnu analýzu situácie. pretože je tu riziko, že to bude v rozpore s medzinárodným právom, to, čo príjmeme, a potom nebude možné z našej strany podporiť návrh, ktorý by, z ktorého by plynulo nejaké zníženie zvrchovaných práv členských štátov, pokiaľ ide o spôsob, akým nakladajú a využívajú svoje prírodné zdroje. Má to dopade na Turecko a na jeho pre vstupu ambície, takisto je tam presah na medzinárodné právo, takisto je tu jasné pravidlo, pokiaľ ide o medzinárodné, teda národné e, energetické politiky, ktoré musia mať príslušnú flexibilitu. Pokiaľ ide o rozvíjajúci sa svet, takýto návrh len zhorší problémy a rizika, ktoré už existujú v energetickom poli a komisia neprišla s návrhom zdravých opatrení v tejto oblasti. Takisto si nemyslím, že sme spravili čokoľvek, pokiaľ ide o zlepšenie pozície alebo postavenia spotrebiteľa jeho práv, pokiaľ ide o zemný plyn. Takisto nám príliš nepomáha, že pokiaľ ide o tie podstatné najväčšie uhlovodíkové zdroje, ktoré sú v súčasnosti e, ťažené a využívané na východ e, Stredomoria a takisto Nord Stream 2. Myslím si, že toto bude len ďalšia chyba a z týchto dôvodov menovaných máme takéto výhrady, ktoré som uviedol. Ďakujem, pán Silikiotis. Teraz štyria ďalší kolegovia, ktorí by e, radi vystúpili k tejto téme na minútu. A chcem e, vás apelovať, aby sme sa pridržali časového harmonogramu, pretože máme naozaj nabitý program, pani Werner. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám veľké pochybnosti, pokiaľ ide o právny základ tohto návrhu. Právny odbor komisie, ako aj e, právna služba, právny odbor rady e, konštatovali, že neexistuje právny základ ktorý by opravňoval teraz prepracovanie tejto smernice o zemnom plyne. A okrem toho, čo je ešte považlivejšie je, že neboli konzultované žiadne strany zo strany komisie a takisto, že opomenula hodnotenie vplyvu. A to aj napriek tomu, že tu máme dočinenia s podstatným prepracovaním existujúcej smernice o zemnom plyne. Stále požadujeme, aby pravidlá vnútorného trhu boli uplatňované aj v tretich krajinách a myslím si, že toto je naozaj obrovská zmena s dôležitými dôsledkami aj pre bezpečnosť dodávok pre EU, pretože regulačný rámec teraz už, a to bolo spomenuté, nielen e, na Nord Stream 2, ale aj na všetky budúce plynovody, ktorými pôjde dovoz, e, sa tam má teda uplatňovať. Okrem toho by ma zaujímalo aj to, čo povedali pán Vederle, e, pán Vedersen, Vederle, akým spôsobom sa budú vyvíjať ceny tohto média. A to je dôležité pre európskych občanov. Myslím si, že by sme sa mali dostať k úprimnému posúdeniu celej situácie, nemala by som moc preťahovať ten čas. Myslím, že Rusko bolo skutočne spolahlivým dodávateľom plynu a nemôžeme zabudnúť na to, že tá závislosť e, vzniká na oboch stranách. A síce, že e, Rusi potrebujú príjmy z vývozu plynu a my potrebujeme ten ich plyn. Tie alternatívy, ktoré máme, ani tie sú nie celkom jasné. Keď opäť príde k výpadku chceme brať plyn od Azerbajčanu alebo Turkmenistanu, Turkmenska, alebo chceme niekde z USA to dovážať. Je toto alternatíva pre našu energetickú bezpečnosť? No ja si dovolím pochybovať. Ďakujem. Chcem len pripomenúť, že máte jednu minútu, nie dve. Teraz pán Georg. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja chcem privítať návrh komisie a súhlasím s cieľmi, pretože potrebujeme, aby nariadenie bolo jasnejšie. Celkový cieľ musí zostať ten istý. Ehm, hlavné je eh, zabezpečiť dodávky, a to najmä vo východnej Európe. My sme hovorili o tom, aký problém to spôsobuje napríklad v zime, keď eh, sú dodávky prerušené k rozsahu pôsobnosti tohto návrhu e, je tu otázka, či sa dotýka e, produktovodov križujúcich hranice pozemné, napríklad medzi Ukrajinou a Maďarskom. V tomto ten text e, nie je celkom jednoznačný. A ďalšia otázka, otázka týkajúca sa tretich krajín. My by sme mali rozlišovať medzi krajinami, ktoré patria do energetického spoločenstva, pretože tie majú zosúladené, zosúladený, zosúladený legislatívny režim a tretie krajiny, ktoré nemajú. Takže ja si myslím, že treba odlišovať krajiny, ktoré sú súčasťou energetického spoločenstva. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník. Teraz budem hovoriť, e, hovorí pán Kariš, Karinš svojim menom aj menom skupiny. podporujeme všetko, čo hovoril pán Buzek. Kuliček, Pán Kuliček. Pardon, pán Kohliček. Nechcem rušiť kolegu Karinša ani ostatných, ktorí sa bavia. Každopádne sankcie, solidarita, spoločenstvo, unbundling. Prosím vás, o čom sa to tu bavíte? nepoznáte smernice Európskej únie a neviete, že každú krajinu zavezujú, aby vytvárala zásoby zemného plynu na 30 dní, to znamená minimálne 30 dní a e, pokiaľ možno, tak ešte na dlhšie obdobie. Tu totiž nejde o bezpečnosť, tu ide o to, aby sme obmedzili suverenitu jednotlivých štátov v tejto oblasti a to je úplne zlé. Prečo nepríjmame podobnú smernicu napríklad na dovoz uhlia? A prečo takúto smernicu nepríjmeme napríklad aj na dovoz ropy? Alebo dreva, teda všetkých e, uhlikatých surovín, ktoré následne využívame v energetickom priemysle. Ja si myslím, že to je úplne nesprávne a že autory tejto smernice sa sústredili len na to, aby skomplikovali a znepríjemnili členským štátom možnosť zabezpečiť si e, energetické potreby. Unbundling sa, pre, sa ukázal byť v energetike úplným nezmyslom. Že? Takže ho skúsme zaviesť aj inde, presaďme ho. Presaďme ho v plyne, v rope, všade to, čo sa neosvedčilo, tak to teda skúsme ďalej rozpracovať. Lebo tým určite Európska únia bude medzi našimi obyvateľmi populárnejšia a e, iste to nepovedie k tomu, že naši občania si s nás budú robiť ešte väčšiu srandu doma. Ďakujem veľmi pekne, pán Kohliček. Vy ste položili aj pár otázok a možno riaditeľ Bojchert z DG pre energetiku by mohol teraz odpovedať aj na tieto vaše otázky, aj na ostatné veci, ktoré odzneli v diskusii. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel reagovať na tú ostatnú otázku, pretože týmto sa dostávame vlastne k hlavnému dôvodu, prečo sme tento návrh predložili. Pán Kuliček, e, samozrejme tento návrh nejakým spôsobom nezabraňuje členským štátom zaisťovať vlastnú energetickú bezpečnosť. To nie. A ani nejakým spôsobom nezasahujeme do voľby energetického mixu členského štátu. Tento návrh zkrátka nejde takto ďaleko. Tento návrh však, a to zdôraznili aj mnohí ďalší, ktorí prehovorili, um, chce zaviesť právnu istotu a právnu jednoznačnosť, teda špecifikovať právny režim, za ktorého produktovody, v tomto prípade plynovody, um, ktoré, ktorými prúdi plyn do, e, do, do Európskej únie, budú fungovať, ako budú prevádzkované. Čiže my nehovoríme, že tento návrh umožňuje komisii alebo iným inštitúciám Európskej únie zasahovať napríklad do otázky toho, či vôbec takýto plynovod sa vybuduje. My týmto návrhom sledujeme ten cieľ, alebo sa snažíme stanoviť pravidla, za ktorých tento plynovod bude fungovať. A ako vidíte, nesúvisí to nejako s energetickým mixom, nejako to nesúvisí s energetickou účinnosťou, e, ktorú sa snažia niektoré členské štáty presadzovať ako prioritu. No a teraz by som chcel reagovať na otázky, ktoré tu odzneli v tom poradí, ako odzneli. Najprv pán Karinš, myslím, že to bola v tomto prípade teda otázka pána Buzeka potreba uplatňovania e, nových pravidel na existujúce e, produktovody. E, podstata je taká, že nesmieme diskriminovať medzi existujúcimi a novými infraštruktúrnymi projektmi, avšak ak sa pozriete na vecnú podstatu nášho návrhu, my vytvárame veľmi ľahký režim pre tie existujúce zariadenia, teda členské štáty si môžu sami skúmať, čo, je, čo bude potrebné aby zosúladili fungovanie existujúcich plynovodov s týmto návrhom. A potom je tu tiež zjednodušený postup získania výnimky z niektorých tých princípov. No a to samozrejme so zohľadnením, že tieto plynovody už fungujú a my nechceme narušiť ich fungovanie a prevádzku e, žiadnym takýmto nevhodným spôsobom. Ďalej, pán Krasnodebský, áno, môžem vám slúbiť, že komisia bude naďalej e, z e, presadzovať tento návrh, pretože sa domnievame, že navrhujeme správnu vec. A ja vám môžem pripomenúť, prečo sme s týmto návrhom prišli. Prebiehali mnohé diskusie ohľadom existujúcej regulačnej legislatívy, a komisia bola toho názoru, že hoci nemáme písané právo, písaný zákon v tejto veci, existovali nepísané pravidlá, lenže v právnych sporoch to samozrejme nezaváži, takže sme chceli dať jasne najavo, aké sú tieto nepísané pravidlá, ktoré by sme chceli zapísať. Ďalšia otázka sa týkala dopadov tohto návrhu na ceny plynu. Toto je veľmi zaujímavá vec a na to odpoviem len stručne. Vy ste sami um, pripomenuli, uh, aké dôležité sú tieto produktovody pre tretie strany. My takto, takto môžeme ešte podporiť hospodárskú súťaž, čo nám môže, pod, uh, čo nám môže pomôcť uh, sa dostať k lepším podmienkam dodávky. Ale tým sa, dodávam, tý, tým sa dostávam k otázke, ktorú položili pán Silikiotis aj pán Werner. Ehm, máme interné pravidlo, že takýto návrh vždy sprevádza posúdenie vplyvov. Prečo sa domnievame, že v tomto prípade nie je potrebné? Z jednoduchého dôvodu, ktoré, ktorý som práve spomenul. Pre nás princípy, ktoré spomenul pán Pedersen, unbundling, tarifné infraštruktúry, tarifná, infraštruktúra, tarifná štruktúra, transparentnosť, zapojenie tretich strán. Tieto princípy podľa nášho právneho názoru sa už uplatňovali a my len tú, ten existujúci stav chceme zakotviť. A z tohoto dôvodu komisia po naozaj dôkladnom zvážení prišla k záveru, že pri tomto konkrétnom návrhu nie je potrebné posúdenie vplyvu, avšak tento náš návrh sme samozrejme podporili interným pracovným dokumentom, kde nájdete všetky potrebné informácie. Potom odznela ďalšia otázka možného konfliktu s medzinárodným právom. A tu treba povedať veľmi jasne. My v tomto návrhu netvrdíme, že podľa tohto nového, že tento nový návrh sa bude uplatňovať extrateritoriálne mimo e, hraníc EÚ. Je to návrh, ktorý by mal byť uplatňovaný len na našom území. K právnemu základu ide o článok 194 ak si ten článok prečítate, tak e, my môžeme uviesť dva príklady, prečo tento právny základ využiť. My podporujeme hospodárskú súťaž e, regulovaným prístupom tretich strán. Už som povedal, že toto podľa nášho názoru podporí fungovanie vnútorného trhu s energiami. To je spomínané práve v článku 194. A uplatnenie princípov alebo požiadavek transparentnosti, teda zverejňovanie technických podmienok prevádzky týchto plynovodov samozrejme prispieje k bezpečnosti dodávky. A to teda budeme vedieť dopredu, čo sa e, deje, čo vytvorí väčšiu bezpečnosť. A posledná vec, e, pán Juk, e, vy ste vy ste položili veľmi jasnú otázku, či tento návrh sa bude týkať aj na eh, aj, aj hraničných priechodov, alebo teda plynovodov prechádzajúcich pozemné hranice, teda konkrétne medzi Ukrajinou a Maďarskom. Áno, bude. Nie je to návrh, ktorý sa má uplatňovať len na um, námornú hranicu, ale aj na pozemnú hranicu, respektíve plynovody, ktoré ňou prechádzajú. Ja dúfam, že som odpovedal na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostane slovo pán Karinš. Zdá sa, že toto po obede sa stáva vaším. Teraz som zase Jerzy Buzek. Ďakujem veľmi pekne, kolegové, kolegyňa a kolegovia. Spolupracujme. Ja si cením túto stručnosť, hovorí predsedajúci. A teraz, dámy a páni, by som tu chcel privítať pána Tibora Navračiča, ktorý je komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Máme ho tu kvôli štrukturovanému dialogu, bol pozvaný našim výborom v kontexte tohto štrukturovaného dialogu medzi Európskym parlamentom a komisiou. Znamená to, že komisár nás teraz poinformuje o implementácii tej jeho časti pracovného programu komisie na rok 2017 a poskytne výhľad do roku 2018. Pán Navračič, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážené poslanky a poslanci, členky a členovia výboru. Ďakujem za to, že ste dnes po obede prišli. Cením si túto príležitosť s vami hovoriť o tom, čo sme dosiahli akým výzvam čelíme a ako tento proces tvorby politiky vyzerá. Otázky politiky nie sú vždy presne zatriedené, pretože takmer každá otázka, ktorá vyžaduje koordináciu medzi oblastiami politiky na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, je horizontálna. To vyžaduje otvorenosť a ochotu udržať si určitú zvedavosť a zohľadňovať aj iné názory a pracovať eh, medzi jednotlivými aktérmi. Táto otvorenosť e, je práve dnes ohrozená a preto sa musíme snažiť ju nielen chrániť, ale aj posilňovať, aby to nebolo také jednoduché. Um, miesto vedy a faktov ako východiska tvorby politiky je neustále napádané zo strany politickej kultúry tzv. tzv. postfaktu a my musíme bojovať proti týmto tlakom. Ja som práve prišiel z výročnej konferencie Veda a parlamenty, ktorú organizuje Spoločné výskumné centrum a um, Rada pre skúmanie vedeckých a technologických um, možností Európskeho parlamentu. A ja som veľmi rád, že som tam mohol s viacerými z, vám, z vás diskutovať aj o tom, ako môžu európske inštitúcie prispieť k šíreniu vedeckých skúseností um, a ich využívaniu v podpore rozhodovania. Európske, Európska komisia a jej útvary sa čoraz viac spoliehajú na JRC e a žiadajú vedecké podklady vo svojom rozhodovaní a JRC. E e, toto prešlo veľmi dôležitou transformáciou. Toto spoločné výskumné centrum stalo sa veľmi dôležitým strategickým a politicky relevantným aktérom, ktorý e, prispieva k rozhodovaniu o hlavných prioritách EÚ. E, k reorganizácii ERC došlo v roku 2016 a táto reorganizácia už teraz prináša ovoci. Napríklad ERC e je veľmi dôležitým manažerom znalostí. Jeho znalostné centra spájajú expertov, ktorí pracujú v komisii a mimo nej. A my prostredníctvom týchto znalostných centier pracujeme momentálne na manažmente rizik e, negatívnych udalostí, migrácie, demografie, teritoriálne politiky a bioekonómie. IRC a jeho kompetenčné centra zase na základe analytických nástrojov, ako je modelovanie indikátory, dolovanie textu a mikro, mikroekonomické hodnotenie, e, poskytujú poradenstvo pre vlast politiky a e, ich napríklad kompozitné indikátory a, a scoreboard monitorujú implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv E, sociálnych práv. E, Čo skoro e, tieto znalosti budú poskytované na lokálnej a regionálnej úrovni členským štátom. Vážené poslankyňa poslanci, práca IRC však zdôrazňuje veľké výzvy, pred ktorými EÚ stojí. Ja napríklad s radosťou vítam spoluprácu medzi výborom pre skúmanie merania emisí v, sektore auto, v automobilovom sektore pri Európskom parlamente Obidve vypočutia boli veľmi užitočné, aj to, čo bolo tu, aj to, čo prebiehalo pod záštitou JRC. A to ukazuje, že JRC rieši mnohé takéto politické, e, politicky citlivé a vedecky komplikované témy, napríklad otázka fipronilu, glyfozátu, endokrinných disruptorov, geneticky modifikovaných organizmov a nanotechnológií. Vo všetkom tomto nám JRC poskytuje vedecké podklady, ktoré prichádzajú včas a sú relevantné pre tvorbu politiky. Okrem toho, e, znalosti v oblasti jadrovej energetiky a technické detaily, teda umožnili dohodnúť technické detaily e, jadrovej dohody s Iránom. A experti ERC pracujú, spolupracujú s komisiou na vytváraní tzv. jadrových poistiek a bezpečnosti. No a potom sú tu ďalšie veci, e, práca, na vecia, práca na, v oblastiach ako je napríklad umelá, umelá inteligencia, veľké dáta, čo sú veci, ktoré v tomto hyperprepojenom, hyperkomplexnom svete vyžadujú inovatívny prístup? E, vzťah medzi vedou, politikou a spoločnosťou nie je ani jednoduchý, ani lineárny a my potrebujeme naše rozhodovanie prispôsobiť novým spoločenským a technologickým význam. Tu sú dvere otvorené pre využívanie znalostí e RC a e, je mojou, mojim potešením vás pozvať na naše na, na, na lokality RC Vyspre, Petane, Gele, Karzlu, Karzlu, Rúhe alebo Sevil. Takže vážené poslanky a poslanci, aby som teraz chcel eh, sa obrátiť na Európsky inštitút, alebo hovoriť o Európskom inštitúte pre inovácie a technológie EIT a aktivity Marie Curie Sklodovskej, eh, ktoré obe prispievajú k inovácii rastu a konkurencie schopnosti tým, že investujú do, do zručnosti a kompetencií ľudí v rámci strednodobého hodnotenia Horizontu 2020 sa ukazuje, že model pre inovácie stelesnený VIT funguje, integruje výskum, vývoj, vzdelávanie a podnikanie do dlhodobého partnerstva a ekosystémov v Európe. My e, už teraz e, prostredníctvom komunity IT spájame viac ako tisíc partnerov v celej Európe. Máme 6 e, znalostných a inovačných komunít a dve ďalšie sa rozbehajú budúci rok. E, Máme 40 kolokačných centier, ktoré riešia hlavné e, spoločenské výzvy v našich rôznych regiónoch. Tu e, študenti, ktorí absolvovali jej, majú lepšiu možnosť zamestnanosti než iní mm, študenti študujúci podobné odboria. Startupy, ktoré podporuje IT, sú úspešnejšie pri získavaní financovania od investorov. A minulý rok Forbes Magazine zaradil 18 e, absolventov EIT do svojho zoznamu 30 do 30, tá teda zoznamu najlepších e, mladých podnikateľov. A my e, by sme si teraz mali povedať, že sme týmto dosiahli niečo naozaj ambiciozne a mali by sme zároveň posilniť a rozšíriť vzdelávacie aktivity, a to osobitne tzv. nálepku EIT, ktorá by sa mala stať značkou EÚ pre um, podnikateľské vzdelávanie. Avšak bude potrebné zvýšiť aj regionálny dopad prostredníctvom e, budovania ďalších kolkačných centier, rozširovania do regiónov, ktoré zaostávajú a dosahovania čoraz silnejších synergií s ostatnými iniciatívami EÚ. Inštitút už preukázal svoju schopnosť adaptovať sa Eh, no a ja by som ešte záverom chcel povedať niečo o akciách Marie, Marie, aktivitách Marie Skladovskej kury. Tento rok si pripomíname 20. výročie rozbehnutia programu Marie Skladovskej kury, ktorý podporil 100, pardon, 100 tisíc vysokotalentovaných výskumníkov a vedcov. Eh, prostredníctvom tohto, tohto programu mohli prehlbiť svoje zručnosti a posunúť pred svoje kariéry. Niektorí z týchto vedcov prispeli k špičkovému výskumu, ktorý eh, bol odmenený aj tohto ročnou Nobelovou cenou vo fyzike a chémii. Eh, ja som vďačný tomuto parlamentu za to, že eh, v minulý, v minulom septembri zorganizoval um, zorganizoval podujatie Veda je eh, úžasná, Science is wonderful. Toto bol začiatok veľmi, úspešného, veľmi úspešnej noci európskych výskumníkov, ktorá pritiahla viac ako milión ľudí na podujatia vo vyše 340 mestách stimulovala záujem mladých ľudí o vedu a výskum. A tiež by som chcel poďakovať tomuto výboru za to, že zdôraznil e, význam týchto akcií Marie Sklodovskej kury v správe váženej poslankyne Soledad Cabezon Ruiz. Chcel by som um, tiež e, dosiahnuť, aby Európa sa stala centrom, do ktorého bude prichádzať nová generácia globálneho talentu a aktivity Mary Sklodovskej, ktorí v tomto zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. E, napríklad treba nájsť lepší spôsob, ako e, podporiť členské štáty, ktoré zaostávajú, a to bez toho, aby sme podkopali existujúce princípy excelentnosti. A ja som už podnikol kroky na to, aby sme vyčlenili 18 miliónov eur v, v nasledujúcich troch rokoch na horizont 2020. Um, ehm, aby sme podporili, aby sme dali druhú šancu tým, ktorí sa nedostali do tých aktivít Mary Sklodovskej v eh, súčasnom behu. Ja som veľmi hrdý na to, že 40 akcií eh, Mary Sklodovskej eh, podporuje ženy ako výskumníčky a my sme zdvojnásobili rozpočet pre výskumníkov, ktorí sa chcú vrátiť po prerušení svojej kariéry, teda ide najmä o ženy. A tu nejde len o nejakú rodovú spravodlivosť, pretože vyvážené, rodovo vyvážené týmy a um, spolupráca medzi dvomi pohľaviami umožňuje Európe zotrvať na špičke. Vážené poslanky a poslanci, ja dúfam, že toto všetko ukazuje našu, našu odhodlanosť dosahovať čo najlepšie možné výsledky vo vede, výskume, vzdelávania a inovácií na európskej úrovni. A ja sa teraz teším na váš názor a rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz za jednotlivé politické skupiny pán Levandovský. Chceli by ste sa vyjadriť? Prekvapím vás. Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Bola veľmi optimistická. Ale len krátku pripomienku. Som rád, že ste vymenovali program, ktorý je najdôležitejší pre Eh, mladých vedcov. Je to Maria Sklodovská Curie Action. E, do, 60, do roku 2016 to bola Maria Curie Action a je to e, jediná držiteľka Nobelovej ceny. Áno, veľmi zaujímavé. E, ďakujem. E, za SD tu nie je nikto, čiže pán Krasnodemský, ten tu nie je, pán Česák. Chceli by ste sa vyjadriť? Nie. Takže pán Peterson. Ale pani Meissner sa hlási, nech sa páči. Ja som tu kývala celý čas a nikto ma nevidel. Ďakujem pekne za prezentáciu, pán komisár, bolo to veľmi zaujímavé. Mám veľmi jednoduchú otázku. Venujete sa aj zdravotníckému výskumu a robí ISPRA niečo v oblasti znečistenia oceánov. Sme obklopení vodou. Hovorili ste o ochrane životného prostredia, ale nehovorili ste nič o mori a na to je tiež dôležité sa sústrediť. Robíte teda niečo aj v tejto sfére? Ďakujem, pani Meissner. Pán Petersen nie. Pán Kulíček. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán komisár, ja žiaľ po maďarsky neviem. Prepačte, pán komisár, že nehovorím vašim jazykom. Ale veľmi rád by som sa opýtal na jednu vec. Celá Európska únia v tichosti rieši jeden veľký problém – akým spôsobom vychovávať a integrovať migrantov. Všetci okolo toho chodia po špičkách. Nemecko má heslo Wir schaffen es. Švédi nemajú žiadne problémy, len asi 60 zón, do ktorých sa nesmie chodiť. A aj my v Čechách máme problémy s neprispôsobivou časťou populácie je to veľká časť na nezamestnaných, ktorí nechceli nikdy pracovať ani pracovať nebudú, už, už je to druhá generácia. Nemám na mysli iba cigánov, hovorí rečník. Chcel by som sa opýtať, či v tejto oblasti plánujete nejaký program, koordináciu činností, pretože to je veľmi dôležité. Pokiaľ niektorí ste veľmi zodpovední politici EÚ pozvali do Európy niekoľko miliónov migrantov, tak potom dnes musíme vyriešiť problém, ako ich zapojiť, aby chodili deti do školy, aby sa naučili jazyk, aby pochopili našu kultúru, spôsob, akým uvažujeme, ktorý sa síce medzi jednotlivými krajinami mení, líši, ale v princípe je zásadne odlišný od iných častí sveta. No otázka tiež nejakým spôsobom podporiť úsilie jednotlivých štátov nie aby sme ich rozptýľovali do e, ďalekých dedín, ale ako týmto migrantom umožniť žiť európskym spôsobom, keďže už prišli do Európy. Ďakujem. Ďakujem, pán Kuliček. E, máme tu ešte nejaké pripomienky alebo otázky? Nie, takže by som poprosil pána komisára Navračiča, aby na odpovede zareagoval. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o činnosti JRC, tak áno, JRC sa venuje aj zdravotníckému výskumu, napríklad v ISPRA je databáza e, pre rakovinu, čo sú údaje týkajúce sa frekvencie. a rozsahu tohto ochorenia. Venujeme sa tiež otázkam životného prostredia a tiež oceánom a moriam, problémom za námorné a otázky a rybolovy odpo- zodpovedná komisárka Lavela má na starosti tiež životné prostredie a spolupráci s týmto komisárom sa venujeme otázkam výskumu. No a otázka migrácie, sociálnej inklúzie e, rómskeho obyvateľstva, to už naozaj je nad ramec mojej zodpovednosti za JRC. E venujeme sa teda čiastočne migrácii, pretože niekedy je migrácia dôsledkom národných katastrof či sociálnych katastrof, čiže máme strediska, kde sa zbierajú údaje, je tam dostupná expertíza, venujeme sa sú, úspešným e, stratégiám, ako sa venovať naozaj koreňom problémov toto všetko je k dispozícii členským štátom alebo iným inštitúciám na európskej úrovni. A nad rámec IRC e ja mám ešte v portfóliu Erasmus+. Tento program je známy e, schémou mobility študentov, avšak e, obsahuje aj a, projekty sociálnej inklúzie. Napríklad sú to online jazykové kurzy, alebo napríklad financujeme mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú e, občanom z rómskej komunity alebo novopríchodzím so sociálnou inklúziou. Minulý týždeň som poprvýkrát rozposlal, alebo teda udelil Európsku cenu e, za sociálnu inkluziu prostredníctvom športu a táto cena vlastne je uznaním pre mimovládne organizácie, ktoré spustili zmysluplné miestne projekty pre sociálnu inkluziu v populárnych športoch. Čiže máme politické opatrenia, vďaka ktorým môžeme podporovať miestne komunity, mimovládne organizácie a tak ďalej v ich činnostiach, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii. Ďakujem pekne, pán Navračič. Trošku uh, sme predbehli, e, ale ešte tu nie sú všetci na nadchádzajúci bod, tak by som chcel ešte doplniť ďalšiu otázku. Je to otázka, ktorá sa asi dá očakávať od standardného člena skupiny EKR. A tá otázka znie, prečo potrebujeme komisára pre e, vzdelávanie? pre školstvo. V našej krajine je školstvo na, e, má na starosti každý Bundesland, každá spolková krajina a myslím si, že táto, každá tá spolková krajina naozaj má nárok na to, aby bola zodpovedná za zodpovednosť. Tak a teda otázka znie, a aký účel, akú funkciu má vlastne komisár pre školstvo, ak si odmyslíme Erasmus? Myslím, že viete, prečo som tu. Mojou úlohou v rámci zmluvy je poskytnúť pridanú hodnotu európskemu vzdelávaniu. Uvidím dva príklady. Poprvé, Párižské vyhlásenie v roku 2015 po útokoch v Paríži, Bruseli a v Kodani e, zásadla mimoriadna rada pre školstvo, kde e, ministri školstva a ja sme vydali Parížske vyhlásenie, v ktorom sa identifikujú hlavné ciele a úlohy vzdelávacích systémov pri demokratickej socializácii mladých ľudí. Čiže je to inštitucionálny rámec na výmenu názorov, na workshopy. Jeden je naplánovaný na 25. januára, je to summit pre vzdelávanie a jednou z tém tohto summitu bude sociálna úloha vzdelávania. Ako e, vzdelávacie systémy môžu napomôcť spoločnosti k tomu, aby viedla e, občanov k e, zodpovednému správaniu demokratickej spoločnosti, pomáha členským štátom v socializačných činnostiach. A ďalší príklad, e, činnosti vyššieho vzdelávania. Prijali sme novú stratégiu vyššieho vzdelávania v EÚ. Toto je podporná línia pre tie členské štáty, ktoré hľadajú nové ciele pre, v rámci svojich reform vyššieho vzdelávania. Jedným zo záverov tejto správy je, že univerzity už nie sú len továrne na vedomosti. Sú to však dôležité motory miestneho hospodárskeho rastu. My teda podporujeme univerzity k tomu, aby rozširovali svoje kontakty so svojim okolím a aby napomáhali miestným podnikateľským miestnej podnikateľskej sfére, či ľuďom, aby, aby títo revitalizovali takéto činnosti. Áno, ďakujem pekne a ďakujem pán Navračič za to, že ste prišli, že ste zodpovedali na naše otázky. Dámy a páni, teraz prejdeme na ďalší bod programu. Je to prezentácia výročnej správy. Je to ACER Čiže je to mark, um, správa o monitoringu trhu. E, Pre, pre dnes je príhovor pán Potočník, riaditeľ ACERu. Since I Keďže som tieňový spravodajca, E, pre našu skupinu. Pokiaľ ide o tento dokument, tak už som mal príležitosť e, stretnúť sa s pánom Potočníkom, netreba ho viac predstavovať. Nech sa páči, pán Potočník, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, musím sa ospravedlniť. Tým, ktorí tu nie sú, pretože sme tu skôr, začali sme skôr. Pán Blany bol minulý mesiac vymenovaný za predsedu, a, ale dohodli sme sa, že Lord Mog to predstaví so mnou, ale ako hovorím, ešte tu nie je, lebo ideme trošku skôr, ale on predstaví teda čas o ochrane spotrebiteľov. Ja som trošku skrátil svoju prezentáciu. Dúfam, že to oceníte. Bude viac času na otázky. Aj správa je kratšia, je kompaktnejšia. To sme museli urobiť, pretože tento rok bol náš rozpočet v porovnaní s úplným rokom skrátený o 16% a museli sme niekde eh, ušetriť, snažili sme sa sústrediť na eh, najzaujímavejšie aspekty rozvoja vnútorného e, trhu. Musím povedať, že CR predstavuje správu o malom obchode a o to sme my skrátili našu správu. Chcel by som sa poďakovať výberu ITRE a rozpočtu pre rozpo, e, pardon, výboru pre rozpočet aj celému parlamentu, ktorí nás podporovali v boji o financie. Viete, že to nie je nič nové pre našu agentúry. Plenárka podporila našu žiadosť, avšak potom po trialógu sme neboli medzi tými prioritnými agentúrami. Myslím si, že budúci rok budeme mať rovnaký formát ako tento, čiže tá časť týkajúca sa malého obchodu bude veľmi zredukovaná. Chcel by som hovoriť o hlavných prvkoch správy. Ešte stále je tá správa aj v tej redukovanej forme dosť dlhá, má štyri oddiely, jedna o veľkom obchode s zemným plynom, potom veľký obchod s elektrínou, ochrana eh, spotrebiteľov, a potom málo obchod s elektrinou a zemným plynom. Takže sa pozrieme na veľký obchod s elektrinou a zemným plynom. Problém je, sú zdroje zemného plynu a ceny, koľko finálny spotrebiteľ platí za zemný plyn na trhu. Pozrieme sa na TTF. To je Holandsko, tam je to ako, ako referencia. Žlté platia, štáty platia menej ako euro, 1 až 3 eurá platia tie bledomodré štáty a na 3 eurá platia mámodré štáty. A za posledné 3 roky sa tá žltá oblasť zväčšila. A myslím si, že je to veľmi zaujímavé, e, teda aspoň mne sa zdá. Zaujímavé je teda to, že tá žltá oblasť sa rozšírila z strednej Európy, kde je najväčšia likvidita. Dalo by sa očakávať, že plyn bude lacnejší bližšie k úzdroju. Plyn e, stále prichádza najmä z východu, ale ako vidíte, tá žltá na východe nie je mm, v prevahe. Rozširuje sa z Holandska a z Veľkej Británie. Čiže veľké, e, pardon, lepšie ceny závisia od konkurencieschopnosti, od stavu na trhu čo je, myslím si, dobrý výstup, e, pokiaľ ide o snahy, ktoré sme e, uplatňovali minulý rok, keď sme sa venovali tomu, ako, ako funguje vnútorný trh pre zemný plyn. Pozrime sa teraz na ďalšiu mapu Európy. Je tu výkon jednotlivých e, plynových úzlov. Klasifikovali sme ich na základe likvidity, niektoré sú naozaj dobre ustanovené TTF a potom Spojené kráľovstvo, ale sú tu aj iné trhy, ktoré sa začínajú tak povedať schytať. Minulý rok je tu dobrý, dobrý, e, dobré znamenie, že slovenský aj český hub sa posunuli o krok vyššie na rebríčku do, do vyššej kategórii, čiže aj na vnútroštátnej úrovni vidíme pohyb nielen pokiaľ ide o integráciu trhu, ale aj o výkon e, e, rozvodov či centier. Teraz sa pozrieme na elektrinu. Túto mapu ste už videli viackrát. Mala vždy rôzne tvary a farby. Toto e, je integrácia e, elektriny a market couplingu v Európe. V tejto chvíli tu máme dve prepojené oblasti. Jedna väčšia, ktorá prechádza od Gibraltara až po more, tam je 19 jurisdikcií, potom je tu ďalší región, Stredná východná Európa, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumúnsko. tejto chvíli máme 46 hraníc, ktoré už sú poprepájané. V týchto ďalších regiónoch sú tu ďalšie 3 a 12 nám ešte chýba. A našim cieľom je pokúsiť sa naozaj prepojiť celú Európu čo najskôr. Prečo to robíme? Robíme to preto, že bez toho by elektrina išla nesprávnym smerom. V predchádzajúcich prezentáciách som už o tom hovoril časom sme videli nárast e, e, účinnosti. E, keď sme začali merať, tak to bolo 84% a teraz je to 86%. Tým, že sme prepojili trhy, tak e, sa teraz môžeme ubezpečiť, že tá elektrina plynie správnym smerom, pokiaľ dojde k rozdielu ceny. Čiže ide odtiaľ, kde je elektrina la, lacnejšia, tam, kde je, má vyššiu hodnotu. Keď sa pozrieme na správu, tak v tom day ahead je to naozaj naraz za 2%. Keď sa pozrieme na mnohé hranice, tak ide tá elektrina správnym smerom. Pokiaľ ide o intraday, tak ešte sme sa tam nedostali. Toto je vnútrodenná marža. Tam, je tá, tam sú tie čísla, vyzerajú ako vidíte inak. Takže snahou by malo byť zlepšiť vnútrodenné systémy, tie by mali byť nastavené začiatkom budúceho roka. Tieto systémy by mali významne prispieť k efektívnosti využívania infraštruktúr. No a potom máme mnoho pilotných projektov, pokiaľ ide o vyvažovanie e, trhu. Som veľmi rád, že môžem povedať následovné, že to teda naozaj sa vyvíja takýmto smerom, ale sú tu ešte aj stále problémy a tie hlavné problémy, ktoré vnímame, sú to, nakoľko sú fyzické kapacity, ktoré existujú, dostupné obchodovaniu. Balíček infraštruktúry zaviedol posilnený systém pre rozvoj infraštruktúry, pokiaľ ide o projekty spoločného záujmu a na mnohých miestach potrebujeme vyvinúť e, ďalšiu infraštruktúru a myslím si, že by sa toho dalo robiť veľa už pokiaľ by sme využívali existujúcu infraštruktúru naplno. Čo e, je na tomto grafe? Je rozsah e, na koľko sa aktuálne existujúce infraštruktúry využívajú na obchodovanie. Čiže to benchmark capacity, referenčný štandard a kapacita v, prí, v priemere sa v Európe iba 50 používa toho, čo by naozaj mohlo byť sprístupnené na trhu. V niektorých regiónoch je to lepšie, na Talian, severných talianských hraniciach je to takmer 70%, na stredných či západných európskych krajinách je to tých, okolo tých 60%, ale potom južná a východná Európa je to len niečo cez štvrtinu toho, alebo teda pod štvrtinu, pardon, čo by mohlo byť sprístupnené e, na obchodovanie, je reálne sprístupnené. Čiže toto je naozaj problém, pretože sa to týka ka, kapacít investícií do ocele či medi. E, v tomto čase minulý rok sme vydali odporúčanie, kde sme odporúčili snažiť sa vyhýbať extrémnym situáciám, ktorým čelíme dnes. Napríklad v tejto chvíli minulý rok medzi Nemeckom a Polskom dostupná kapacita klesla na nulu a nulové hodnoty boli zaznamenané, alebo takmer nulové hodnoty boli zaznamenané na iných ďalších hraniciach. Toto je ten naozaj najnižší to najnižšie možné číslo 1% medzi Českom a Polskom, 2% medzi Slovenskom a Polskom a mnoho ďalších hraníc, tam je to 10 až 20 plus minus. Toto odporúčanie sa tý, obsahovalo tri e, e, princípy na vysokej úrovni. Chceli sme sa ubezpečiť, že nebude dochádzať žiadnej diskriminácii medzi vnútornými výmenami a cezhraničnými výmenami. Diskriminácia, ktorá prichádza z minulosti, ktorá je akým, akýmsi dedičstvom, ako boli systémy vybudované, No ale teraz chceme ísť ďalej. A chceme vytvoriť naozaj reálny vnútorný trh v v rámci EÚ, čiže musíme sa posunúť od tohto prístupu v minulosti. No a neočakávame, že by naše odporúčanie, pokiaľ by bolo implementované nejak veľmi e, dramaticky toto zmenilo, ale bola by to paradigma, bol by to nový pohľad na to, že pokiaľ sa chcete odkloniť od toho, od, to, od tej e, paradigmy jednotného, jediného e, systému, tak by nebolo nutné to nejak zúhodňovať. A my sme veľmi radi, že komisia prijala naše mm, odporúčania v zimnom balíčku, pracovnom balíčku. E, je dôležité, aby toto bolo implementované, pretože naozaj v tejto chvíli nevyužívame existujúcu infraštruktúru najefektívnejším možným spôsobom. Všetko to trvá čas a my sa domnievame, že by to mohlo prebiehať aj trocha rýchlejšie. Ale dobre, keď sa vrátime k tej dobrej správe, tak tento rok po prvýkrát e, konečne vidíme, že na veľkoobchodnom trhu, teda tie, ten, tie výhody, ktoré e, zažíva veľkoobchodný trh, e, stekajú dolu k koncovým užívateľom. My sme to videli už eh, aj predtým, ale teraz spotrebitelia nemali eh, z tohoto vývoja eh, žiadny prospech. Spotrebitelia a to tak priemyselný, ako aj rezidenční, začínajú teraz mať výhody z tých cien, ktoré sú na veľkopodnom trhu a konečne dostávajú tú výhodu, ktorú si zasluhujú. Doposiaľ tie e, výhody, ktoré boli na veľko obchodnej úrovni, tak alebo tých odberateľov, tak tie nejakým spôsobom sa premietali do poplatkov e, na podporu. Teraz sú tie výhody jasne viditeľné pre spotrebiteľov. Ďalší aspekt, ktorým sme sa zaoberali na úrovni malých, malých odberateľov retailu, sme sa pozreli na to, koľko spotrebiteľa platia, za čo platia a do akej miery sa môže hospodárska súťaž rozvinúť na malobchodnom trhu. A toto je ešte stále zmiešaný príbeh, lebo ako som povedal, konečne e, zaznamenávajú pokles cien spotrebitelia, ale pomer toho, čo platia a čo vychádza zo súťaže, z konkurencie, tak to sa z, svrkáva. Asi polovica súčasné faktory za plyn e, nie je e, vec, ktorá by sa odvíjala do hospodárskej súťaže. Bude to predmetom regulácie, alebo sú tam potom nejaké iné poplatky, ktoré sa neviažú na komoditu. A toto percento počas e, posledných niekoľko rokov klesalo. Takže tá súťaž je nejakým spôsobom teda sa premieta len do malej časti tej faktúry. Situácia je ešte horšia, keď sa pozrieme na elektrickú energiu, pretože tu tá konkurenčná zložka tvorí asi tretinu. Dodávateľia e, môžu súťažiť asi o 35 centov z každého e, eura, ktoré platíme. A spôsob, akým súťažia, nám nie je tak viditeľný, pretože je to v princípe rozriedené, alebo sa to teda premieta do tých iných častí poplatkov. E, toto je vec, na ktorú nemáme recept, lebo to súvisí aj s inými nákladmi, ktoré sú vyrúbované spotrebiteľovi na faktúre. E, niektoré náklady, ktoré len málo súvisia s elektrickou energiou alebo s, zemným plynom, môžu byť opäť re, realokované do rozpočtu, ale to je v kompetencii regulačného orgánu. Toľko k veľkoodberu. A teraz, keď prišli kolegovia Gareth Blenny, Logmok a Gareth Blenny, tak im rado slovo, aby hovorili o ochrane spotrebiteľa. Ja najskôr sa chcem ospravedlniť. Boli sme zdržaní na našej ceste. Parlament má zregulované veľmi tento príchod. Pokiaľ ide o tú správu o súťaži na týchto trhoch, budeme vidieť zo slajdov niečo, a síce, že tí nevyhnutní enably, ktorí sa týkajú lepšieho vývoja na trhu, to sa deje, ale každopádne e, je to pomerne pomalé. A informácie, ktoré sú poskytované, sú, musia byť e, skutočne práve a presné. A aj tá komparatívna báza musí byť porovnateľná. E, ten dôvod, prečo je to takto zobrazené, je, že je tu taká všeobecná, všeobecný pocit. Akurát sa vraciam z konferencie o spotrebiteľských záležitostiach organizovanej CR. Mnohí spotrebiteľe ešte stále e, dostávajú veľmi komplikované informácie, ktoré výrazne komplikujú vidieť tie, tie ďalšie problémy. Za posledných pár týždňov som sa stretol s takým problémom, že keď e, máme tie zmiešané produkty, keď e, spoločnosti používajú nielen energetiku, ale iné, do toho viažu služby, telekomunikačné napríklad, alebo televízne. Takéto porovnania sú potom zťažené a e, je ťažké potom mať validné informácie ohľadom to zastúpenia jednotlivých zložiek a tak. Vidíte situáciu, ktorá je v tejto oblasti. Je dôležité, aby tá komplexnosť nezakryla e, pravú tvár tej situácie. E, inteligentné merače, ich nasadzovanie pokračuje sú tu ale rozdiely medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o dosiahnutý pokrok. Obava z pohľadu regulačných orgánov je, že informácie, ktoré sú poskytované ohľadom e, inteligentných meračov, že je možné ich meniť, e, mohli ich rozvíjať, nie je to dostatočne informačne podchytené. Ochrana, tak parlament ako aj spotrebitelia vždy si robia starosti o tých zraniteľných skupinách spotrebiteľov e, v niektorých krajinách, e, konkrétne v severských. Sa to premieta do systému sociálneho zabezpečenia, Cesto sa to pokrýva, ale veľmi často regulačné orgány v oblasti energetiky majú úlohu zabezpečiť ochranu pre zraniteľných spotrebiteľov a to iste platilo za posledné 10 ročie, stalo sa to významnou snahou rôznymi spôsobmi, ktoré sú uvedené aj na tejto priesvitke. V princípe treba vedieť, že kto potenciálne môže byť e, predmetom rizika, nielen tí starší ľudia, môžu to byť ľudia so postihnutím, ľudia s deťmi. Je to dôležitá vec, nakoľko energetika je tak v popredí záujmu. A toľko z mojej strany, pán predseda, ďakujem. Ďakujem, pán Blaney. Len chcem doplniť, e, ako napredujeme ako regulačné orgány, e, musíme sa zabezpečiť, že vnímame tú komplexnejšiu situáciu pre spotrebiteľa. Spotrebitelia budú účastníkmi e, veľkoobchodného trhu výhľadovo. Máme zaujímavé technológie, internet vecí, je nevyhnutné ako regulátory a tu vychádzam z toho, čo hovoril John, musíme úzko spolupracovať s ďalšími kolegami, regulačnými orgánmi a s telekomunikačnými skupinami, firmami, s agentúrami, tak aby spotrebiteľ bol neustále v stredobode pozornosti a dnes sme mali tú konferenciu, ako spomínal John a ja sa teším, že preberám to po Johnovi. Odviedol skvelú spoluprácu a chcem mu poďakovať v tejto súvislosti za všetku prácu, ktorú odviedol. Osobitne z pohľadu sústredenia sa na výhody pre spotrebiteľov počas jeho obdobia a uvidím, čo sa mne podarí eh, v úzkej súčinnosti s parlamentom a komisiou, tak aby sme nadviazali na tú skvelú prácu, ktorú John odviedol. Eh, ďakujem, pán Blejmy. Nie často zažívame to, že následník eh, takýmto spôsobom chváli predchodcu, čiže to nie je v politike bežný jav. Po riaditeľovi ACR sme počuli odchádzajúceho, odstupujúceho predsedu predstavenstva ACER. Je tu takisto jeho nástupca, takže to je príležitosť pre vás, dámy a páni, položiť otázky. Kto chce položiť otázku? Pán Pore a potom pán Kohlíček. Kohlíček. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán riaditeľ, po nejakom čase sa opäť stretávame. Chcel by som sa poďakovať za prezentáciu výročnej správy o sledovaní trhu. Je zrejme, že existuje priestor pre zlepšenie energetického trhu pre spotrebiteľov, ktorí by mali mať za niekoľko rokov výrazne silnejšie postavenie. Chcel by som zmieniť asi e, tri veci, ktoré vyplývajú zo správy. Poprvé, nízke používanie tzv. inteligentných meriacich zariadení podľa výročnej správy len 25 domácich spotrebiteľov je vybaveno takýmito meračmi. Pritom inteligentné merače môžu spotrebiteľom poskytovať obsiahle informácie o ich spotrebe a nákladoch, ktoré majú ďalej. Agentúra uvádza, že nie je dostatok e, porovnávacích nástrojov, ktoré by spotrebiteľom spolahlivo poskytli jasné a transparentné informácie Porovnávacie nástroje sú k dispozícii len v 22 členských krajinách pre elektrickú energiu a v 18 členských krajinách pre plyn. Vnútroštátny regulačný orgán priemerne uplatní len 5 zo 14 pokynov od Rady európskych energetických regulátorov o tom, ako má porovnávací nástroj účinne fungovať. V neposlednej rade výročná správa uvádza, že na vyučtovaní za elektrickú energiu nájdete v priemere 10 informácií, v niektorých krajinách ako Británia alebo Dánsko dokonca 14 a pritom spotrebitelia sa v tom vyučtovaní neorientujú a je možné, že ich tie informácie zaťažujú. Podľa mňa by to malo byť jasné a transparentné, tak aby sa spotrebitelia dokázali orientovať. A podľa mňa by to malo byť vyriešené v návrhu smernice o vnútornom trhu s elektrinou. Myslím si, že energetická únia smeruje k tomu, že bude trh viac zameraný pre, na občanov a ja potrebujem za dôležité, aby sme E, smerovali situáciu čo najviac. Ďakujem. Ďakujem, pán Kovliček. Ďakujem. Ja som možná na rozdiel od mých... Ďakujem, možno na rozdiel od kolegov som e, sledoval e, vašu správu, pán Potočník. A v správe sú veľmi zaujímavé údaje na strane 6 E, nie je problém, môžem pokračovať e, po anglicky. E, bohužiaľ, slovinčine, šťastí. Rozumiem, ale neviem komunikovať v tomto jazyku. Ak dávate prednosť francúzštine, nemčine, je to nevyhnutné, ale možno aj po katalánsky. Čiže benchmarková kapacita vysokonapäťových, cezhraničných prenosov energie, pretože tam sú e, prepojenia medzi Českou republikou, Polskom, Nemeckom, Polskom, Slovenskom, Polskom a Polskom a pobalskými krajinami. Je veľmi zaujímavé, že hlavne tieto prepojenia mm, cezhraničné v Polsku nie sú používané. Ako to vnímate vy? Ale ako to vníma váš následník, e, prečo to je tak? Lebo ja som diskutoval s prevádzkovateľom v Českej republike, mám k tomu nejaký názor a ja by som si rád vypočul ten názor váš. Ako to vy vnímate? Prečo je to tak? Pretože vždy hovoríte o trhoch a toto je oblasť, ktorá je neprepustná, tak povediať časť alebo hranice, ktorá je nepriepustná. Po druhé, ako si myslíte tie terminály, ktoré sú e, vybudované na základe obrovských investícií podporovaných z európskych fondov, terminály skvapalneného plynu v Európe, ako ovplyvňujú trhy so zemným plynom, to znamená oceňovanie ceny pre koncových spotrebiteľov a ja viem, aká je odpoveď na otázku, ale chcel by som si ju vypočuť z vašich úst, poznať váš názor. Ďakujem, ďakujem pekne. E, naozaj e, spravili na nás veľký dojem e, vaše jazykové schopnosti. Pán Pedersen ako ďalší a uvidíme, či pridá ešte k tomu. Čo? Ja nebudem sa ani pokúšať, pán predseda. Hm. Dovolte mi najskôr poďakovať pánovi Potočníkovi a Lordovi Markovi za skvelú spoluprácu počas predchádzajúcich niekoľko rokov. Vždy je to zdrojom veľké inšpirácie a je veľmi zaujímavé vypočuť si vaše názory a postrehy ohľadom tohto mimoriadne podstatného a kritického kritické záležitosti. Chcem vám poďakovať obidvom a takisto sa teším aj na spoluprácu do budúcnosti. Ja by som sa chcel vrátiť na stranu číslo 6 vašej prezentácie, pokiaľ ide o pomer medzi cezraničnou kapacitou a benchmarkovou kapacitou. Lebo ja to považujem za úplne neuveriteľné vidieť takéto čísla, a pokiaľ si spomínam správne, e, ty, Alberto, si spomínal, že priemer EU by mal byť niekde na úrovni 50 to v princípe znamená, že používame len 50 kapacít, ktoré máme. A to je veľmi jednoduchý poznatok, ale myslím si, že je to výrazne podceňované. A tým sa dostávam k mojej otázke na vás. Keby sme mali kvantifikovať výhody, keby sme neišli možno na 100%, alebo keby sme minimálne zvýšili ten pomer z 50 eh, na neviem koľko je reálne, a ja si plne uvedomujem, že sa tam nedostaneme za deň, dva, ani za rok, dva, keď už ide o to. No ale zdá sa, že toto je oblasť, kde by sme mohli a mali by sme e, priniesť výsledky pre Európánov, pre ich spotrebiteľov, občanov, tak aby sme zabezpečili voľný tok energie. Keď v tom, tejto snemovni hovoríme o znešených víziách jednotného trhu, toto je potom dôkaz, že sme ďaleko od takéhoto znešeného cieľa. Ani zďaleka sme tam není priemer, len 50%. A tie čísla, ktoré e, uvádzate na pravej, v pravej časti e, priesvitky, tie sú ešte hrozivejšie. E, viete o nejaké snahe kvantifikovať potenciálne výhody z takéhoto navýšenia, čo by sme teoreticky povedané dokázali priniesť Európanom, keby sme mali správne regulácie. Ďakujem pekne, pán Petersen. A teraz troška bavorského pohľadu. Pani Nibler. Ďakujem pekne. E, pán predseda, nebudem hovoriť po bavorsky, ale budem sa snažiť hovoriť e, vysokou nemčinou Hochdovič. Aj z mojej strany e, srdečná vďaka za prezentácie a za kontinuálnu výmenu v týchto veciach s poslancami výboru ITRE. Mám dve otázky. Prvá, aká je príprava na zmenu, aká je pripravenosť na zmenu, alebo ochota pripraviť sa na zmenu zo strany spotrebiteľov, hovorili ste 25% podiel inteligentných meračov, ale keď e, viem, aká je spotreba moja, stimuluje ma to nejak e, k zmene dodávateľa elektrickej energie, to je moja prvá otázka. A potom e, druhá otázka, nie je to tak ťažké, viete, že akorát sa nachádzame vo fáze rokovania o balíčku pre čistú energiu v parlamente a práve dnes e, sme schválili návrh, ktorý sa týkal obnoviteľných zdrojov energie, sporná vec. E, uvažujete nad e, masívnymi investíciami alebo masívnym vybudovaním alebo investíciami do obnoviteľných zdrojov v členských štátoch, aký to bude mať dopad dôsledky na ceny. E, ja pochádzam z Nemecka a my financujeme e, našim zákonom a legislatívou pre obnoviteľné zdroje, alebo už celé roky asi 20 e, miliard krížových dotácií venujeme ročne. Už celé roky tak robíme. Sú nejaké diskusie v tomto ohľade, ako to vy vnímate, ako ten politický dopyt po masívnom na silnom budovaní takýchto obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry. Vnímate vy, teda to je politická vec, ako to vidíte vy. Ďakujem pani Nibler a takisto z mojej strany dve otázky za EKR. Jedna na adresu pána Potočníka, veľmi podobné tomu, čo sa pýtala pani Nibler. Predpokladám, že nemeckí spotrebitelia platia druhé najvyššie ceny za elektrinu v EU. Máte predstavu, koľko z toho je z dôvodu e, neprítomnosti konkurencie. A potom mám všeobecnejšiu, e, filozofickejšiu otázku na Lorda Moka, ktorý vzhľadom na skúsenosti môže byť ťažšia otázka, ale nakoľko odchádzate z vašej pozície, tak možno budete mať odvahu poskytnúť takú pravdivú, skutočnú odpoveď. Otázka je, vždy hovoríme o energetickej únii, v Európskej únii, a vzniká tu dojem, že sa pokúšame o to, čo sme sa snažili urobiť v rámci celého spoločného trhu. Na druhej strane hovoríme, že každá krajina má priestor zadefinovať si vlastný energetický mix. A tu prichádza moja otázka. Dokážeme niekedy vôbec e, vytvoriť skutočnú energetickú úniu, zadefinovať bez toho, aby sme umožnili vláde niektorej krajiny a nie teda trhu určovať energetický mix. Yeah, thank you very much for the questions. Ďakujem pekne za otázky. E, odpoviem na tie, ktoré sa viac týkajú e, veľkoobchodného trhu pre veľkoodberateľov a potom nechám tie bokom, ktoré sa týkajú malobchodu a alebo teda retailu a ochrany spotrebiteľov ako kofliček. Prečo sme svedkami takej nízkej úrovne disponibilnej kapacity? A myslím, že aj pán Petersen o tom hovoril tejto chvíli e, je tu taká zabudovaná diskriminácia e, proti cezhraničným tokom e, na prospech tých vnútorných tokov. To je zabudované v rámci nastavenia trhu. Vnútorné toky, vnútorné prúdenie v rámci nejakej zóny, kde prebieha konkurencia, tak to nie je obmedzené. Akákoľvek nominované množstvo musí, ktoré je podporené zo strany prevádzkovateľa siete, musí byť vykonané. Pričom, keď sa pozrieme na cezhraničné toky, keď máme nejakú hranicu medzi zónami, ktoré si konkurujú, tak potom tam je nevnutné zabezpečiť to, že toky budú v súlade s existujúcou kapacitou. Ak e, systém v rámci jednej zóny nie je schopný podporiť e, nominované objemy toku, a nie je možné to obmedziť v rámci jednotlivých tých zón, ktoré si konkurujú, tak potom je možné využiť iné časti a naplniť kapacitu na tých iných trasách. To znamená tá kapacita, ktorá nie, nie je možná, nemôže byť uvoľnená pre obchodovanie, pretože je zaplnená, zaletená tokmi, ktoré nevyplývajú z obchodovania v rámci týchto hraníc, ale skôr z obchodovania v rámci iných hraníc, iných zón, alebo čo je pravdepodobnejšie, e, obchodovania v rámci každej jednotlivej zóny. Kapacita, ktorá je používaná však nie na obchodovanie, je používaná na podporu iných tokov, neplánovaných alebo takých zlučkových loop flows tokov a preto nie sú k dispozícii na obchodovanie v tomto ohľade. E, dúfam, že to objasňuje situáciu, to, čo je obsiahnuté v našom odporúčaní. Snažíme sa o to, aby sme sa vyhli diskriminácii, aby sme sa vyhli tomu, že kapacita, ktorá je poskytovaná k dispozícii pre účely cezhraničného obchodovania je počítaná, vypočítavaná ako zvyšková, zostatková, ako náhle e, sa zohľadňa vnútorné výmeny burzy, ale dať na rovnakú úroveň tie vnútorné burzy a tie cezhraničné, to sa dá uvažovať len, keď príde k prekročeniu kapacity siete. Nemôže to byť ale rovnaká úroveň diskriminácie, a tretia zásada, ktorá ešte nebola zapracovaná do legislatívneho návrhu, sa týka toho, kto bude platiť za tie nápravné aktivity, ktoré treba prijímať v prípade, že použitie, respektíve dopyt po sieti e, presahuje dostupnú kapacitu. LNG, terminály LNG, pardon skvapania zemného plynu. E, bol by to asi príliš dlhý príbeh, ale uvedem jeden príklad a som si istý, že ho poznáte a odpoveď e, z mojej strany očakávateľná, keď Litva e, dosiahne svoju nezávislosť vybudovaním terminálu LNG. Ešte pred prvou dodávkou LNG do Litvy dovozná cena plynu v Litve klesla. Tak pardon, tomu došlo v minulosti. Teda. Toto vlastne ukazuje, že hospodárska súťaž tu funguje, takže e, bez toho, aby sme riešili priamo otázku zabezpečenia dodávok, e, tým, že sme vybudovali viacero ciest na dovoz toho plynu, teda možnosť e, kúpovania, nakupovania plynu v Európskej únii z rôznych zdrojov, vytvorilo konkurenčný tlak na dodávateľov a na tých teda etablovaných dodávateľov, etablované zdroje čo viedlo v konečnom dôsledku k sníženiu cien. Pán Henkel a pán Petersen, my sme, neviem vám uviesť príklad toho, do aké miery ceny v Nemecku v súčasnosti napríklad závisia od toho, ako je trh navrhnutý, respektíve ako by sa situácia zmenila, keby sme odstránili niektoré z tých problémov, ktoré v súčasnosti existujú. Môžem však povedať, že len jednou vecou kaplingom, teda spojením, by sme podľa odhadov eh, mohli dať zhruba miliardu eur spotrebiteľom, čo sa deje. Čiže toto percento z celkových dodávok je samozrejme veľmi limitne blízke nule, ale stále ide o miliardu. Takže tu ani nedošlo k vybudovanie nejakej infraštruktúry, nejaké zakopaním reálnych e, medených káblov do zeme, ale zmenou toho, čo trh má k dispozícii, to sa využíva lepšie a stále zostáva nejakých 250 až 280 miliónov eur, ktoré možno e, vyčerpať rozšírením kaplingu až po hranice. A O tomto hovoríme. My hovoríme o stovkách miliónov, respektíve miliardách. Ak by sme samozrejme zdvojnásobili kapacitu, ktorá je k dispozícii na trhu, tak e, cez hraničnú, tak by sme mohli e, podniknúť nápravnú činnosť inde. My sa domnievame, že potom niektoré krajiny sa rozhodnú zmeniť konfiguráciu na trhu, aby zvýšili e, účinnosť fungovania trhu, avšak toto ponechávame na samotné krajiny. A ďalej pani, pani Nibler. Vy ste spomenuli, teda pýtali ste sa, aký je dopad obnoviteľných zdrojov na ceny, okrem iného na ceny. Nové e, obnoviteľné zdroje sú zo svojej podstaty variabilnejšie a tým pádom zvyšujú veľkú obchodnú cenu flexibility. Na jednej strane to spôsobuje to, že um, sa nám síce znižujú ceny, ale zvyšuje sa variabilita, pretože keď e, fúka vietor, tak cena energie možno klesá až na nulu a keď nie je vietor, tak musia iné zdroje energie um, poskytnúť e, energiu, ktorú trh požaduje a to možno aj za zvýšené náklady. Takže hoci sme v uplynulých rokoch nevideli eh, nejaké výkyvy ceny nahor, tak eh, v uplynulej dobe sa toto začína diať, takže eh, rozširovanie podielu obnoviteľných zdrojov bude viesť k takýmto výkyvom. Pokiaľ sa nám nepodarí vymyslieť nejaký systém, ako to kompenzovať, ja si myslím, že problémom tejto výkyvy začnú byť o nejakých 15-20 rokov a dovtedy snáď nejaké riešenie vymyslíme. Um, ja len odo, potom odovzdám slovo kolegovi. Toto je, ja chcem povedať, že tento rok eh, prezentujem túto správu posledný krát, budúci rok už to nebudem, takže vám chcem všetkým poďakovať za podporu, ktorú ste my aj agentúre počas týchto 7,5 rokov poskytovali. Mám pocit, že sa posúvame vpred a nechcem opakovať to, čo povedal Alberto, osobitne v reakcii na pána Petersena. Ja chcem povedať, že k regulačnej komunite, agentúre, ešte pred vytvorením agentúry, pred zhruba 7,5 rokmi, pre agentúra, pre regulátorov, tento systém bol veľmi užitočný, tá parlamentná podpora. Za tú teda chcem poďakovať a teraz k, k konkrétnym veciam. K inteligentným meračom mám často takú paralýzu, keď eh, si uvedomím komplikovanosť tejto situácia, zložitosť eh, celého legislatívneho prostredia, nákladová analýza musí výjsť pozitívna a nevždycky vychádza pozitívne. Nebezpečenstvom je, že ak nasadíme inteligentné merače Eh, ak by sme chceli nasadiť merače v celej krajine, tak by to znamenalo obrovské náklady a niekedy um, by uh, boli už tie prvé zastarané, keby to nasadzovanie skončilo. Ale na, na druhej strane zase by boli veľmi užitočné pri zbere údajov a um, analýze spotreby napríklad domácnosťami. A uh, ja troška váham v tejto veci. E, musím povedať, že keď skúmame spotrebu, keď ju analýzujeme, tak po nejakom čase sa na to zabudne. sofistikovanejší systém e, umožní spotrebiteľom e, vytrvať v tejto snahe sledovania spotreby. Toto je možno budúci benefit pre vnútorný trh. Pán Kohliček, informácie sú vždy cenné Mm, z hľadiska spotrebiteľových rozhodnutí. Pre mňa jedne, jeden z najväčších problémov, ktorý my ako regulátori, ale netýka sa to len regulácie, máme objem informácií, zložitosť informácií. Ale um, v tejto fáze je to taký kompozit v ranej fáze a um, bude to pomerne ťažké rozmotať. Pani Nibler, ako bývalej predsedničke ITRE, chcem poďakovať za predchádzajúcu spoluprácu. My máme údaje o presunoch, máme k tomu aj správu. Ehm, miera e, zmeny dodávateľa medzi spotrebiteľmi sa zvýšila z 5% na, v roku 2011 na 6,5% to nie je nejaké číslo, ktoré by bolo šokujúce a z 5,5% na 6,4% eh, za nejakých 5 rokov, 6 rokov od roku 2011. Eh, no, toto je problém, takmer neriešiteľ. My ako regulátori sa to snažíme nejako ovplyvňovať. Ale eh, zlepšovanie viedlo k tomu, že regulátori napríklad urýchľujú čas snažia sa urychľovať opatrenia na zlepšovanie tohto stavu. Um, na jednej strane je potrebné podporovať presuny k, do lepších e, zmluvných vzťahov, na druhej strane komplikovanosť faktúr, povedzme, tomu bráni. Um, potom ďalším veciam. Ja nechcem obmedzovať e, diskusiu len na energetický mix. Ja chcem hovoriť o mnohých veciach, ktoré súvisia s vnútorným trhom. A veľmi mierne povedané, je mi veľmi ľúto Brexitu, takže hovoríme určite o situácii po Brexite, čo potom závisí nielen od hospodárskej hodnoty, to samozrejme súvisí s integrovanejšími trhmi a všetky Ehm, fakty poukazujú na to, že takáto integrácia zlepší proces ehm, a ehm, význam účinnosti na trhu a spotrebiteľa z tohto budú mať určite prínos. Fakty teda integráciu podporujú. Mm, ja si myslím, že takéto integrácie teda by sme mohli mať prospech problémom teda bude politická vôľa. A tu vlády veľmi neradi, neradi odovzdávajú svoju suverenitu um, v rozhodovaní o dodávke. Napríklad Francúzsko má veľkú mieru elektriny z jadra a toto rozhodovanie o tomto prenechať na komisiu by bol naozaj veľký, veľký krok. Ja sa domnievam, že v konečnom dôsledku a Nejdem teraz sa púšťať do diskusie o tom, ktorý deň to bude. Je potrebné, aby celá táto sféra bola integrovanejšia. Podobne ako pri iných politikách, význam integrovanej únie narastia, jednoducho preváži a často sa ma pýtajú, kedy bude mať únia únijného regulátora. Ja to odhadujem v dvojciferných číslach, možno o 15, o 20 rokov. A ak si všimnete, tak som toto, tento termín posunul za hranicu svojho života. Nebude taký pesimista, hovorí pán Henkel. V prvom rade vám samozrejme chcem poďakovať eh, všetkým za fantastické príspevky ehm, s vašou organizáciou prebieha spolupráca naozaj extrémne dobrá. Vy, ste nám, vy nám poskytujete vynikajúce rady. Chcem vám tiež poďakovať za vaše posledné vystúpenie, aj keď budete musieť ešte pred, predpokladám pracovať <laughs> nejaký ďalší rok. To je veľmi dôležitá vec, na ktorej pracuje pán Petersen zase za parlament. A chcem privítať pána Blenyho, chcem mu zaželať veľa šťastia, a povedať, že máme veľké očakávania od e, e, veľké očakávania od vašej práce. No a teraz, dámy a páni, by sme prešli k téme, ktorá prejdeme k téme, ktorá súvisí e, s touto vecou Acer. Takisto je tu, bola tu delegácia parlamentu, e, ktorá pozostávala z pána Pocheho, Petersena, teda dvoch týchto pánov. A e, oni nám ponúkli, že zhrnú svoje skúsenosti. Takže, pán Pedersen, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, um, dúfam, že ste vo výbore dostali um, informáciu zo spätnou väzbou, je tam veľa dôležitého. Mm, my sme absolvovali veľa stretnutí, hovorilo sa o mnohých veciach. ako vždy bolo pre nás potešením navštíviť agentúru pre spoluprácu energetických regulátorov. Bolo to stretnutie, kde sme sa mohli stretnúť s ľuďmi, ktorí sú naozaj kvalifikovaní sú na svojom mieste v agentúre. A keď musím, a keď, e, môžem povedať pán predseda, že keď to pán Potočník e, už nie, že je to skutočne veľmi príjemné vidieť ľudí takto odhodlaných e, implementovať legislatívu, ktorú produkuje Európsky parlament. Je to skutočne veľmi, veľmi veľké potešenie a tá naša informácia so spätnou väzbou obsahuje body, s ktorými sme sa museli vyrovnať, aby som chcel naozaj požiadať kolegyňa a kolegov, aby sa s, tým, s týmto oboznámili, pretože je to vec, ktorá naozaj poskytuje vynikajúci prehľad. No a ďalej by som chcel povedať, že sme mali príležitosť sa stretnúť s pracovníkmi agentúry. Absolvovali sme také, také krátke stretnutie kde sme kládli otázky a dostávali odpovedia. Domnievame sa, že aj toto bolo veľmi dobré využitie času. Stretli sme sa prakticky so všetkými a, a ja chcem osobitne poďakovať za túto príležitosť. rokovať o veciach možno konkrétnejších. No a slova rozpočet a finančná situácia agentúry. To je veľmi dôležitá vec. A my, po tom, čo sme videli, ako tvrdo títo ľudia pracujú a aké náročné úlohy plnia, po tejto príležitosti navštíviť agentúru sa domnievame, že je to naozaj vypätie maximálna. Ja by som chcel informovať kolegyňa a kolegov o tom, že je potrebná, aby agentúra mala zdroje vzhľadom k obrovskej úlohe, ktorú plní. My sme hovorili um, o tom, že celá operácia monitorovania trhov, ktorú chceme rozvíjať, um, a chceme, aby sa teda robilo v tejto oblasti viac, toto bude vyžadovať aj ďalšie financie my si myslíme, že je veľmi dôležité, aby kolegyňa a kolegové vo výbore si boli vedomí ehm, toho, že to bude potrebné. Takže ďakujeme za túto návštevu v nádhernej Lublane. Ďakujeme všetkým pracovníkom a riaditeľovi. A ja znova odporúčam kolegom, aby si prečítali tú našu správu z tohto vynikajúceho stretnutia. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké ďalšie pripomienky od kolegyň a kolegov k tejto téme? Ak nie, tak by sme vám chceli veľmi pekne poďakovať. Pán Pochetu nie, pán Petersen. Ďakujem vám. Zhrnuli ste istia jeho postoj. A teraz by som chcel povedať, že chvála na adresu pána Potočníka, ktorá dnes odznela, by nemala znamenať, že e, zaspíme na Vavrinoch. E, moja osobná skúsenosť je taká, že ľudí možno aj prechváliť, ale, dámy a páni, dostávam sa k ďalšej veci. Voľný tok e, údajov o neosobnej povahy v Európskej únii. Ako iste viete, v septembri Európska komisia predložila návrh nariadenia na garantovanie, voľný, vo, na garantovanie voľného pohybu dát v Európskej únii. A keďže celý svoj pracovný život som strávil prakticky v tomto odvetvi, tak viem veľmi dobre, že údaje sú imnou silou digitálnej ekonomiky a inovácií. A návrh komisie sa snaží zjednodušiť mobilitu dát, odstrániť reštrikcie súvisiace s lokalizáciou dát. Um, výbor, gestorským výborom teda je samozrejme IMKO, a ja by som chcel teraz požiadať e, spravodajcu pána Krasnodevského, aby predložil, aby vysvetlil a približil za 5 minút hlavné prvky svojho stanoviska. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Tak ako ste povedali, táto legislatívna iniciatíva je mimoriadne dôležitou súčasťou stratégie jednotného digitálneho trhu, pretože jednotný digitálny trh a táto stratégia obs- eh, obsahuje mnoho proko, avšak hlavným menovateľom sú osobné údaje. Osobné údaje majú obrovský dopad na produktivitu hospodárstva, pozitívne vplyvajú na rast HDP. Vieme, že podniky eh, existujú podniky, ktoré eh, prácu s údajmi mm, preniesli do centra svojich aktivít, sú teraz naozaj globálnymi e, gigantami a potrebujeme takéto podniky aj v Európe. Preto je dôležité, aby hospodárstvo európskych krajín sa viac e, e, opierala o presun údajov. Preto veľmi pozitívne vítame návrh komisie je dôležité, aby podnikatelia, ktorí pracujú cezhranične, mali plné právo a e, riadiť sa hospodárskymi stratégiami, aby naozaj racionálne mohli oceňovať svoje podnikateľské stratégie. Doteraz, ako všetci vieme, právne predpisy nejako neriešili e, prenos e, údajov medzi členskými štátmi. E, teraz niektoré podniky museli spracovávať údaje len v tých krajinách, ktorých ten podnik sídlil, čo bol problém pre podnikateľov, inovácie, konkurencieschopnosť, vnútorný trh Pritom e, z európskeho hľadiska dôležité bolo doceliť e, verejnú bezpečnosť. Musím povedať, že veľmi pozitívne vnímame tento návrh nariadenia o neosobných údajoch. Je to prvý krok e, pri uskutočňovaní jednej zo slobod, čiže je to sloboda presunu údajov, pretože tu ide o samoreguláciu, je to článok 4 a 6. V zoširšej perspektívy to možno nebude dostatočné, dôležité je tu tiež ďalší krok, prístup k neosobným údajom Vyzerá to tak, že tento dokument, aby dosiahol svoj cieľ, je potrebné zmeniť článok 6, kde sa hovorí o prenosnosti údajov. Je dôležité, aby tu neboli problémy so samoreguláciou, preto je dôležité, aby v texte sa riešila samoregulácia a je potrebné tiež zdôrazniť, že prenos údajov je prvkom e, slobody služieb. Každopádne je dôležité, aby sa tu hovorilo o štandardoch interoperability, aby existovalo vzájomné uznávanie certifikátov kvality a tak ďalej, aby neboli tu technické bariéry e, presunu údajov. Takže zhrnúť e, by som to chcel a chcel by som ešte raz zdôrazniť, že naozaj vnímame tento návrh ako veľmi dôležitý, dôležitý projekt, podporujeme jeho smerovanie. Dodatky sa budú týkať e, prenosnosti údajov a my e, budeme pracovať na tom, aby tento právny akt bol čo najskôr implementovaný aby e, princíp slobody prenosu údajov e, bol e, zrealizovaný v EU čo najrychlejšie. Ako som povedal, má to veľký hospodársky význam a je to tiež veľmi dôležité pre jednotný digitálny trh. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Krasnodebský. A teraz za EPP pani Virkunen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tri minúty mám, alebo koľko? koľko, koľko minút mám rečníckého času? Dve minúty? No dobre, tak ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Musím povedať, že nemám veľmi čo dodať, pretože veľmi súhlasím s tým, čo už spravodajca povedal o úlohe údajov v digitálnom trhu. Je to z je to, je to jedna z hlavných priorít, teda vytvoriť teraz jednotný digitálny trh. A my vieme, že dáta sú palivom pre túto novú ekonomiku a sústreďujeme sa na to, aby dáta tiekli jednoducho, pretože dáta a dátové toky sú e, živicou, sú živnou látkou mnohých firiem, či už tých v IKT odvedení, e, v IKT odbore, e, nemocnice, výroba farmárskych strojov a tak ďalej. Toto všetko mm, e, spôsobuje, že e, podľa odhadov európsky trh s dátami e, minulý rok dosiahol výšku asi 60 miliard a do roku 2020 môže dosiahnuť okolo 100 miliard eur. Takže je tu veľký ekonomický potenciál prekážky v mobilite dát v Európskej únie na jednotnom trhu sú momentálne jednou z hlavných, jedným z hlavných problémov. Prekážky datovej mobility, ako je datová lokalizácia a obmedzenia, predstavujú akési digitálne hranice v Európskej únii a toto nie je v súlade s myšlienkou jednotného digitálneho trhu a mali by sme takéto prekážky odstrániť. Je to dôležité aj pre firmy a ich náklady, pretože teraz Musia firmy budovať e, príliš veľké úložné, úložiska, úložné systémy a to, ich, to predražuje ich činnosti, ale e, tento krok je síce dôležitý, ale len prvý, pretože my chceme vytvoriť kompetitívny a robustný trh v EU, trh teda úložných e, systémov a technológií, ale je potrebné zaviesť viacero opatrenia, aby sme rozvinuli tento jednotný digitálny trh a podporili dátové toky. Ak chceme rozvíjať datovú ekonomiku v Európe, po týchto iniciatívach budeme musieť riešiť v blízkej budúcnosti aj ďalšie otázky dát, napríklad prístup k dátam a zodpovednosť, portabilitu napríklad. Lebo vieme, že voľný tok dát je veľmi dôležitý pre náš jednotný digitálny trh, takže toto nariadenie a tento návrh komisie sú naozaj veľmi významné. Thank you, Chair. Ďakujem, pán Peterson Alde. Ďakujem za slovo. Vítame návrh komisie. Naša skupina žiadala e, komisiu, aby navrhla takýto právny akt už nejaký čas, pretože v Európe máme naozaj znepokojivý trend, pokiaľ ide o požiadavky na údaje v jednotlivých štátoch. Pre, člen, pre malé podniky, stredné podniky je teraz veľmi náročné fungovať sa zraničné. Chceli sme sa však aj vyhnúť defragmentácii pri vývoji. E, voľný plyn, voľné plynutie dát je dôležité z hľadiska kybernetickej bezpečnosti. Estonsko spustilo program digitálnej ambasády v Luxembursku. Bola to reakcia na veľké kybernetické útoky pred pár rokmi. E, uskladňovať údaje iba v jednej databáze na jednom území samozrejme spôsobuje hrozbu, pokiaľ ide o bezpečnosť. Článok 5 o dospúcnosti údajov pre príslušné orgány je veľmi dôležitý a tak do, často sa používa argument, že pokiaľ podnik má údaje v inom členskom štáte, tak e, príslušný orgán ich nemôže e, o nich nemôže žiadať. Preto sa musíme ubezpečiť o tom, že všetky členské štáty budú mať vysoké štandardy pre kybernetickú bezpečnosť aj vrátanie end-to-end e- encryption. Takže aby tu bolo pravidlo, že kdekoľvek v Európe data sú, tak sú tam bezpečné. Aby tento návrh bol úspešný, je potrebné, aby e, zoznam výnimek nebol príliš široký pokiaľ začneme dodávať prvky na tento zoznam, tak to proste e, po, naruší celý pôvodný účel tohto návrhu. Ďakujem, teším sa na budúcu spoluprácu s ďalšími kolegami. Ďakujem pani Moody, vy tu hovoríte na zamiesto kolegu. Ďakujem za slovo. Áno, teňový spravodajca za SD sa ospravedlňuje, Pán Jepe Kofod nemôže tu byť, je na inej dôležitej schôdzi, poprosím ho, aby som sa vyjadrila. V jeho mene poprvé by som sa chcela poďakovať spravodajcovi a za jeho prvotné pripomienky. Som rada, že e, máme možnosť vymeniť názory na túto tému. Hneď od začiatku chcem hovoriť otvorene, táto iniciatíva sa mi páči a myslím si, že je potrebná. Prichádza v správnom čase, pretože stále viac a členských štátoch začína E, uplatňovať neoprávnené požiadavky na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o lokalizáciu údajov. Tento návrh by mal nastaviť, mal, mal zrušiť nepotrebné bariéry v Európe pre podniky a malé a stredné podniky. V tejto chvíli e, 27 rôznych e, pravidiel sú naozaj veľkou prekažkou, avšak je potrebné aby, alebo teda veľké podniky e, môžu sa s tým popasovať, avšak malé a stredné podniky, pokiaľ chcú pracovať cez hranične, tak nemajú šancu e, to čeliť. Majú menej hospodárskych zdrojov, menšiu mieru technickej expertízy. E, požiadavky na lokalizáciu e, údajov predstavujú veľké náklady a pre mnohých už len tá predstava, že malé a stredné podniky by mali pracovať na, za, nad rámec e, svojich hraníc, e, vedú k presnému opaku toho, čo by mal jednotný trh predstavovať. Pokiaľ chceme naozaj reálny digitálny jednotný trh, tak musíme e, po, pobúrať všetky tie zábrany, ktoré, ktoré blokujú rozvoj trhu Musíme sa ubezpečiť, že e, situácia nebude komplikovanejšia, než je teraz pri nového právneho aktu, avšak vyjasníme si jednu vec, to tu nejde o osobné údaje. Na to existuje platná smernica o všeobecnej ochrane údajov, avšak v tejto chvíli by som potreboval ubezpečenie, že sa tu nebudú jednotlivé ustanovenia prekrývať alebo nebude dochádzať k nejakým konfliktom medzi týmito dvoma právnymi aktami. Ocenil by som preto, aby zástupca komisie objasnil alebo teda e, nás ubezpečil, že k tomuto nedojde. Ehm, musíme tiež vedieť, aký bude rozdiel alebo tak bude vyzerať v praxi rozdiel medzi osobnými a neosobnými údajmi. Na papieri ten rozdiel môže byť úplne jasný, avšak v reálnom živote tá hranica medzi týmito typmi údajov nemusí byť až taká zjavná. V praxi podniky budú určite pracovať s oboma typmi údajov a potrebujú naozaj potom pracovať zároveň s dvoma právnymi rámcami a preto by sme ocenili, aby sa komisia k tomuto vyjadrila. Musíme tiež ubezpečiť členské štáty, že budú existovať výnimky e, z pravidla voľného pohybu dát a to v duchu verejnej bezpečnosti Avšak musí byť úplne jasné, čo to tá verejná bezpečnosť v tomto prípade je a musíme sa ubezpečiť, že to tiež nebudú akési zadné vrátka pre neoprávnené e, požiadavky o vydávanie dát. Ďakujem v tejto chvíli mm, za pozornosť a teším sa na spoluprácu s e, spravodajcom. Ďakujem za zelený pán Delunde. Herr ordförande. Ja, det här är ju ett e, intressant ärende som kommer vara en viktig del i utvecklandet av den Ďakujem pekne. E, samozrejme, toto všetko, čo sme spomínali, bude dôležitou súčasťou rozvoja spoločného digitálneho vnútorného trhu. A istotne je tu ešte potenciál ohľadom spôsobu fungovania trhu s digitálnymi službami, tak aby noví aktéry dokázali fungovať na celom európskom trhu spoločnom, ale e, problémy sú vždy v tých podrobnostiach, ako býva. Ide o hranicou medzi osobnými údajmi a údajmi inej ako osobnej povahy. A tu sú rôzne úpravy a dô, otázka dôležitá pre nás ako zelených je, že treba zabezpečiť integritu, alebo teda bezúhonnosť údajov a bezpečnosť. E, to je nevyhnutné, aby sme to riešili v tejto agende. Potom druhá otázka, interoperabilita medzi jednotlivými európskymi systémami. Mohli by sme, mali by sme sa snažiť o to, aby EÚ uľahčila spoluprácu medzi existujúcimi a budúcimi službami a technológiami. Tešíme sa na spoluprácu s ostatnými skupinami a zástupcami pri ďalších rokovaniach. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu pán Šastany. Uh, Pán predseda, ja sa volám O'Donohu. Peršestan je v našom týme. Ďakujem za to, že komisia má príležitosť sa tu stručne vyjadriť. Už len z tejto krátkej debaty mi je jasné, že členovia výboru naozaj ovládajú problémy E, týkajúce sa návrhu a aj to, že tento návrh je potrebný. Takže by som sa teraz vyjadril k tomu, čo tu zaznelo no a naozaj sa tešíme, e, že budeme pracovať s výrob, e, pardon, výborom, so spravodajcom a s Európskym parlamentom. Toto je náschval krátky návrh pretože nechceme príliš zasahovať do trhu, chceme zachovať technologickú neutralitu, preto sme sa pokúsili nastaviť jasné právne princípy, niektoré e, ste tu už uviedli, aj vy, aj spravodajca, aj tieňu spravodajcovia. Je dôležité zabezpečiť voľný tok údajov. To znamená, že existujúce obmedzenia, ktoré teda už existujú alebo budú existovať v budúcnosti, nebudú povolené. Je dôležité vytvoriť jednotný trh. Robí sa to na základe jasného rastúceho e, počtu pravidel týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, teda to budeme dopad na prostredie, v ktorom tie údaje môžu voľne plynúť. Niekoľko poslal som sa pýtalo na to, že ako sa budú odlišovať tie neosobné údaje. Už sa nás na to pýtali, pýtala pani Moody za SD. A teda pýtali sa nás už na to aj iní, iní e, ľudia a môžem vás ubezpečiť, že tu nebude dochádzať žiadnemu prekryvaniu v jednotlivých ustanoveniach. No a aby sme toto dosiahli, tak, nari- tak nariadenie o všeobecnej ochrane údajov e, má, je na prvom mieste. Definície, ktoré bolo odsúhlasené, E, spolulegislátormi, majú precedens a tie nové neosobné údaje sú čokoľvek, čo nie je pokryté v tom prvom nariadení. Vyzerá to ako nejaké ľahké riešenie, ale nie je. Bolo tu totiž hrozba, že budeme mať dve definície, definíciu osobných údajov a neosobných údajov. Pokiaľ by tieto sa nedali adaptovať spolu s vývojom technológie, tak by sme si zavarali do budúcnosti na problémy. Takže sme sa rozhodli e, ísť tou cestou, že non-personal data, neosobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré nespadajú pod definíciu toho prvého nariadenia, ktoré sa venuje ochrane údajov. Pretože by bolo, napríklad by bolo možné z, z, spracovať anonimné dáta, ich spolu a to by viedlo k tomu, o aký subjekt ide, čiže naozaj treba byť opatrný pri týchto definíciách. Pokiaľ ide o definíciu verejnej bezpečnosti, tak tá vyplýva zo zmluvy a musím povedať, že je to jasne uvedené aj judikatúrou, aj, aj v prípade uh, predchádzajúcich rozsudkov súdneho dvora. E, súd uvádzal, že aby sa dalo niečo považovať za eh, hrozbu verejnej bezpečnosti, tak to znamená, že musí existovať hrozba, ktorá by mala dopad na základné záujmy um, spoločnosti, čiže v takomto smere uh, pôjdeme aj my, pokiaľ budeme riešiť uh, možnosť obmedzenia údajov v niektorých geografických oblastiach. Takže uh, toto sú niektoré z prvkov, na ktorých s vami budeme veľmi radi spolupracovať, vysvetľovať, e, poskytovať informácie výboru. Pokiaľ ide o príklady, tak samozrejme môžeme uviezť príklady napríklad e, činnosti, o ktorých ste diskutovali v predchádzajúcom bode, je to sektor energetickej bezpečnosti, hovorí sa tu o veterných turbínach, tak iste tamto budú neosobné údaje, ale pokiaľ ide o používanie elektriky jednotlivcami tak, a o faktúry, tak zrazu tam hovoríme o osobných údajoch. Komisia si je veľmi dobre vedomá faktu, že mnoho podnikov v tejto fáze nebude schopných e, rozoznať, ktoré údaje sú osobné či nie. Osobné častokrát sú tieto uložené na tom istom počítačovom zariadení avšak opäť sa tu uplatňuje pravidlo eh, z ochrany eh, osobných údajov. Pokiaľ niektorý z tých údajov v tom datasete je vystupovateľný, tak to musí byť chránené tak, ako musia byť chránené osobné údaje. Čiže tieto veci sa riešia a skúmajú aj na rade. Uh, veľmi rádi poskytneme vám ďalšie vysvetlenia, keď budete o tomto dokumente diskutovať e, viac. A ešte na záver by som pán predseda chcel povedať, že veľmi e, radi budeme spolupracovať s parlamentom, tak aby sme potom spolu v rámci inštitúcií e, dokázali dosiahnuť cieľ, ktorý si pred mesiacom ustanovila Rada na digitálnom samite a samozrejme e, je dôležité, aby aj spolu legislátor spolupracoval, aby toto nariadenie mohlo byť schválené do mm, prvého pol roka, do konca prvého pol roka budúceho roka. Ďakujem a teraz späť slovo dostane spravodajca pán Krásnodemský. Ďakujem veľmi pekne za naozaj zaujímavé pripomienky. Myslím si, že sa tej tematike venujeme, budeme venovať na stred stretnutí e, spravodajcov. Myslím, že sa nám to podarí spracovať, prípadne pozmeniť. Je to naozaj veľmi dobrý návrh, takže si myslím, že sa nám podarí ľahko e, dohodnúť, pokiaľ pôjde o pozmeňovacie návrhy. Myslím, že nebude problém. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Takže naozaj sme veľmi disciplinovaní, trošku dokonca sme predbehli čas. Chcel by som túto situáciu zachovať a venovať sa bodu o dohode Eh, o vedecké a technologické spolupráci medzi Európskou komunitou a Brazíliou, pretože ten predchádzajúci bod nemáme tu e, eh, hlavného rečníka. Takže teraz táto dohoda sa týka vedecké a technologické spolupráce medzi Európskou komunitou a eh, Európskou spoločnosťou a Brazíliou. Na túto diskusiu Rozprávu diskusiu máme 10 minút a chcel by som požiadať spravodajcu pána Čoču, aby predstavil svoje stanovisko za 3 minúty. Ďakujem. Dobrý deň, pán predseda, dobrý deň, kolegyne, kolegovia. V nadchádzajúcich dňoch dostanete text, ktorý súvisí s obnovou dohody o spolupráci v technickej a vedeckej oblasti medzi Európskou úniou a medzi eh, Brazilskou federáciou. Eh, dohoda platí od, bude platiť od 2000, eh, pardon, od 2007 eh, až dodnes platí a zaznamenali sme v rámci tohto obdobia veľa pokroku, pokiaľ ide o vedu, technológie, inováciu. Spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi v Európskej únii a medzi brazilskými náprotivkami umožnila dosiahnuť epochálne výsledky a dnes je skutočne dôležité ísť touto cestou a nepolaviť, eh, pokiaľ ide o túto dohodu. Z týchto dôvodov ja považujem za dôležité e, dať kolegom e, do pozornosti obnovenie o 5 rokov tejto zmluvy, ktorá istotne môže naďalej prinášať výsledky, ktoré budú mimoriadne dôležité a podstatné a uľahčiť spoluprácu medzi Európskou úniou a Brazíliou, predovšetkým v prioritných oblastiach e, vedy a technológie. Ďakujem kolegom za pozornosť. Ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Dúfam, že som to dobre povedal. Teraz za EPP, pán Buzor. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že je to naozaj dobrá dohoda pre EÚ. Oblasť eh, výskumu spoločného zájmu ako biotechnológia, informačné komunikačné technológie, bioinformatika, vesmír, mikro, nanotechnológia, materiálny výskum, tich, čisté technológie, zdravie, zdravotníctvo. To sú naozaj dôležité oblasti, dôležité témy, kde by sme mohli naozaj e, profitovať z vzájomnej výmeny a vzájomných činností. EPP podporuje obnovenie dohody na ďalších 5 rokov odsúhlasili to zúčastnené strany na začiatku tohto roka a naozaj cieľom je podporiť spoluprácu zúčastnených stran v týchto oblastiach a v ďalších oblastiach spoločného zájmu e, v oblasti technického vedeckého výskumu. A myslím si, že je tu naozaj veľa výhod a nevidím dôvod, prečo by sme naozaj nemali podporiť e, obnovenie tejto dohody. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pán Burino, Sorino za SD. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení kolegovia. E- Európska rada navrhuje, aby sme obnovili dobu platnosti e, dohody a predlžili ju o ďalších 5 rokov. Kolegovia už hovorili o dôvodoch. Myslím si, že tento Návrh je rozumný, zmysluplný a parlament by ho mal podporiť. Táto dohoda je veľmi dobrá, pretože podporila výmenu znalostí, zlepšila situáciu v priemyslu občanov aj vedeckej obce. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Európou a Brazíliou, ja som predsedom tejto skupiny a naozaj vedecká technologická spolupráca medzi EÚ a Brazíliou vedie k veľkým výsledkom. Sú to veľkí dôležití partneri, je to dôležitá mocnosť. V Portugalsku u nás doma spolupracujeme napríklad aj v prípade výroby lodí. Sú to naozaj špičkové technológie poslednej generácie. Pán predseda, je to o to relevantnejšie, bude to o to relevantnejšie, pokiaľ sa nám podarí e, dosiahnuť dohodu o pridružení medzi EU a Kosovom, príspeje to k zlepšeniu životu občanov a aj vyššej miere udržateľnosti. Spolupracujeme aj v oblasti ponoriek, je to ďalší most e, e, na spoluprácu medzi vedcami v Atlantickej oblasti Ďalej, tento rok v júni bola podpísan, bolo podpísané vyhlásenie z Belénu, kde sa tiež riešila spolupráca v Atlantickej oblasti, napríklad výskum e, morských prúdov a klimatických zmien. Je dobré, aby sme takto spolupracovali a teda SD je jednoznačne za predlženie tejto dohody. Ďakujem, pán Zoríňo. Som rád, že ste tu ako most medzi EÚ a Brazíliou. A teraz za EKR pán Česár. Ďakujem pán predseda za, hla, za slovo a ďakujem aj predrečníkom Taktiež by som chcel povedať, že spolupráca EÚ a Brazílie v, v oblasti spolupráce v, te, v technických a vedeckých oblastiach je dobrá a dôležitá. Členské štáty stávajú alebo tvoria, pracujú na jednotnom technickom digitálnom trhu a je dôležité, aby sme zašli aj za hranice a zužili spoluprácu alebo spevnili spoluprácu s inými krajinami. Chcel by som tiež e, hovoriť o tom, čo hovoril kolega z EPP. Brazília je naozaj e, na čele v oblasti e, vedeckého skúmania v polnohospodárstve, pokiaľ ide o biomasu. Aj v tomto sektore by sme mali posilniť spoluprácu. Myslím si, že je dôležité naozaj konkrétne na túto oblasť sa zamerať. Dúfam, že Európsky parlament dokáže čo najrychlejšie e, prispieť k predlženiu tejto dohody, aby tá dobrá spolupráca medzi EÚ a Brazíliou bola e, výhodná pre obe zúčastnené strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel poprosiť pána Čočo, aby to uzavrel a aby dal odpovede na otázky. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom za to, že aj oni počiarkli dôležitosť tejto dohody. Dôležitosť, pokra- dôležitosť pokračovať v odvedenej práci zo strany Európskej únie a teda Brazílie boli spomenuté niektoré dôležité veci, ktoré je nevyhnutné patrične zohľadniť v texte, na ktorom pracujeme. Ďakujem pekne. Pekný deň. Thank you. Now... Uh, Ďakujem pekne. Uh, chcel by som vás informovať, že lehota predkladania pozmeňujúcich návrhov 14. december tento rok. Teraz of... sa dostávame k poslednému bodu tohto nabitého programu dnes po obede štúdia o preskúmaní spolupráce a politik medzi EÚ a tretími krajinami e, v súvislosti s Brexitom. Prezentáciu bude mať pán Scott Markus, Senior Fellow v rámci think tanku Bruegel, ktorý vypracoval túto štúdiu. Nech sa páči, pán Markus.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 čas k dobru a chcem to tak aj udržať. me take this time to uh, go to the last item of the agenda. Dovolte mi využiť uh, tento časový priestor a prejsť na posledný bod uh, nášho programu, a síce oznámenie termínu schôdze, najbližšej schôdze 7. decembra o 9. spolu z Envy, spoločná schôdza. Budeme hlasovať aj vo veci správy a riadenia governance. Dôležitá schôdza a ďalšia schôdza potom už e, na nový rok, tesne po novom roku 11. januára od 9. do 12.30 v Bruseli. Aha, Čiže tá schôdza, ktorú sme pôvodne naplánovali na 11. decembra, tá je zrušená. Takto odsúhlasili dnes ráno koordinátori. Ja teda dúfam, že náš host, rečník už medzi tým dorazil. Where is the study we, uh, he will talk about? Uh... Toto je mimochodom štúdia, o ktorej bude hovoriť a každý z nás obdrží kopiu, alebo už aj dokonca má. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Zachman will give some... Zatiaľ, čo čakáme na pána Zachmana, úvodné slova nejaké, aby potom aj tá prezentácia bola krátka. Dobre, ďakujem pekne za to, že máme možnosť eh, prezentovať túto správu, eh, ktorá bola vypracovaná v prvom pol roku tohto roku a kde sme sa snažili pozrieť sa na rôzne oblasti pôsobnosti výboru ITRE, výskum, vývoj, energetika, malé podniky. Áno. Elektronická komunikácia. A my sme spravili nasledovné. E, snažili sme sa analyzovať, aké typy modelov existujú pre spoluprácu medzi EÚ a stranami z tretich krajín pre každý model, ktorý sme identifikovali, tak sme k nemu priradili niekoľko krajín, Norsko v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko, ktoré má veľmi osobitný bilaterálny vzťah, bilaterálne vzťahy, ale napríklad Ukrajina ako člen energetického spoločenstva, ktorý má veľmi zaujímavú, zaujímavé pravidlá, ktoré ju viažú k Európskej únie. Môžeš e, v krátkosti približiť tú výskumnú časť? Áno. Urobte tak, určite viete, kto je najpovolanejší na takýto typ informácií. Here he is. <laughs> Mr. uh, we have been waiting. Pán Markus, čakali sme vás, nech sa páči. Uh, ušetrili sme čas, ale určite to nie, nie je to vaša chyba, teda, že to takto hneď teraz riešime a ospravedlňujem sa, myslel som, že ešte chvíľočku mám. Dobre, tak e, môžem poprosiť slajdy. Dobre, ďakujem. Najskôr som naozaj potešený a poctený, že tu môžem dnes byť. Je to štúdia, ktorú sme e, my e, vypracovali pre výbor ITRE, pre oddelenie politiky. Bolo to zverejnené na jar. Dnes som tu spolu s dvoma kolegami z Brugel doktor Feuglers, ktorý, doktorka Feglers, ktorá je expertka na veci výskumu a profesor Zachman, ktorý je expertom v otázkach energetiky a životného prostredia, takisto je projektovým manažérom pre inú štúdiu, ktorá bola uzavretá, pokiaľ ide o dopad Brexitu na systém, energetický systém EÚ. E, pustíme sa do toho. Samotná štúdia posudzuje existujúce modely EU, EU modely spolupráce s tretími krajinami a tým máme na mysli krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, e, ktorá je vypracovaná z pohľadu EÚ. Osobitne sme sa snažili nešpekulovať ohľadom toho, čo by preferovalo Spojené kráľovstvo. Toto je teda pohľad EÚ. Je tu viacero modelov, ktorými sa zaoberáme. Jeden z kľúčových sád modelov je členstvo EÚ ako základ pre porovnávanie, takisto členstvo v Európskom hospodárskom priestore, bilaterálne dohovory v, sú, takisto sú aj, aj spolu s členstvom VFTA, e to je prípad Švajčiarska a zaoberáme sa inými formami spolupráce. E, robíme tak pre štyri rôzne tematické oblasti. Elektronické komunikácie, energetika a životné prostredie, výskumná politika, a malé podniky, ako je to názorne aj v tom kozme. Toto bola naša pôsobnosť, toto bol náš rozsah a my sme nerobili nič viac. Hovoríme o tých troch rozdielných modeloch. Členstvo v EU, členstvo v Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ide o prípad Švajčiarska pokiaľ ide o členov, tak keď sa pozrieme na to, čo treba robiť e, z pohľadu rozsahu implementácie aktov EÚ, tak e, všetci musia implementovať, tí, ktorí sú členmi. E, člen Európskeho hospodárskeho priestoru tiež musí implementovať, ale sú niektoré oblasti, ktoré boli výlučne, výlu, teda vyslovene vylúčené z niektorých teda z implementácie, ako je polnospodárstvo a rybolov. Pokiaľ ide o Švajčiarsko, sú tu desiatky bilaterálnych dohôd a sú niektoré oblasti, ktoré nie sú moc dobre pokryté, ostatné sú pokryté dobre. Rozsah je teda rozdielný, alebo ro, ro, ro, ten rozmer, viem. A druhá množina sa týka toho procesu, ktorý je potrebný na prispôsobenie sa novým nariadeniam alebo aktom EU. E, nariadenia teda majú priamy účinok a smernice musia byť transponované do vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o členov hospodárskeho priestoru, tak tak nariadenia ako aj smernice musia byť transponované. V prípade Švajčiarov nové režimy je možné prijímať, avšak e, nie je tam automatický mechanizmus, e, pokiaľ ide o zachovanie tempa, alebo teda zachovanie súladu s meniacim sa, meniacim sa legislatívou EÚ toto je oblasť energetiky a životného prostredia. Keď si prejdete tou správou a takisto tými briefingmi, podkladmi pre briefing, tak snažíme sa všetko v tabulkovej forme zachovať, lebo podľa nás by to bolo jednoduchšie potom stráviteľné. A tu vidíte, ako to vyzerá. Spojené kráľovstvo je príklad členského štátu a tu máme na mysli Spojené kráľovstvo v súčasnosti, ako ho poznáme z minulosti nedávnej. Chceli sme to porovnať teda členským štátom a Spojené kráľovstvo bolo logickou voľbou. Má teda výhodu, že správa poskytuje veľa kontextuálnych informácií ohľadom okolností, ktoré v súčasnosti sú v Spojenom kráľovstve, pokiaľ je o každú sledovanú oblasť. Čiže evidentne je to člen, ktorý plne implementuje. Keď sa pozrite na Norsko, tak je to pomerne plná implementácia. Je to jeden z členov Európskeho hospodárskeho priestoru sporu s Lichtensteinskom a Islandom. A tam vidíte pomerne komplexnú implementáciu, nie je úplne dokonalú, pokiaľ ide o veci ktoré sa týkajú jednotného trhu. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok, tak eh, nie je to nevyhnutne implementované na rovni legislatívy, ale je tam podstatná spolupráca. Ak máte otázky k týmto aspektom, kolega, doktor, kolegyňa doktorka Zachmanová poskytne bližšie informácie. Keď sa pozrite na Švajčiarsko, vidíte, pokiaľ ide o implementáciu jednotného trhu, tak tá je pomerne slabá. Schopnosť pre európske firmy tam fungovať, tak tá je tam obmedzená, hlavne pokiaľ ide o zemný plyn. E, Často sú tam stanovené len slabé, nejasné ciele a nakoniec pokiaľ ide o koordináciu, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok, e, tak tá je zabezpečená, aj keď to nie je právne zakotvené. Pokiaľ ide o Ukrajinu, tak je tam čiastočná implementácia, e, hlavne keď sa pozrieme na klimatické otázky, životné prostredie a bezpečnosť dodávok. Opäť podobné tabulky sa objavujú vo viacerých tematických oblastiach. To je jedna zo štyroch oblastí, teda energetika a životné prostredie. Keď sa pozrieme na elektronické komunikácie, elektronické komunikácie tak e, vidíme, že členstvo Spojeného kráľovstva v EU zabezpečilo veľa z pohľadu e, harmonizované implementácie Európskeho rámca pre elektronické komunikácie. Veľa to prispelo k zvýšeniu mm, úspor z rozsahu, e, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a takisto zabezpečilo aj ekonomickú konvergenciu so zvyškom EÚ. Keď sa pozrieme na Norsko ako príklad e, člena Európskeho hospodárskeho priestoru, tak zistujeme, že sú tam takmer porovnateľné výhody, bilaterálne dohody a režimy vo Švajčiarsku v porovnaní s členstvom v Európskom hospodárskom e, priestore e, boli menej efektívne z pohľadu zabezpečenia harmonizovanej implementácia a oveľa menej efektívne, pokiaľ je o zabezpečenie hospodárskej konvergencie. Nielenže ceny za roaming sú vo Švajčiarsku výrazne vyššie ako v e, zvyšku EÚ, čo sa dalo zrejme očakávať, ale takisto aj tzv. E, sadzby za ukončenie služieb mobilného operátora sú 10 násobne vyššie ako v Norsku a, a inde a sú 4 vyššie ako je to priemer v OECD vo všeobecnosti systém vo Švajčiarsku nefungoval uspokojivo z pohľadu zabezpečenia hospodárskej konvergencie so zvyškom Európy. Takisto pokiaľ ide o telekomunikácie, pozerali sme sa na dohody o voľnom obchode a v každej z týchto tematických oblastí sme sa pozerali aspoň na jednu krajinu, ktorá má rozdielný spôsob spolupráce s Európskou úniou. A vidíme napríklad, že dohoda o voľnom obchode s Južnou Koreou, to je jedna z prvých eh, dohôd takéhoto typu novej generácie dobrým spôsobom zabezpečila prístup k trhom, ale nebola koncipovaná tak, aby zabezpečila regulačnú konvergenciu. Istotne sa dotýka aj regulácie, ale to len za účelom zabezpečenia prístupu na trh a nediskriminácie. Čiže ten cieľ pôvodný je rozdielný a malo to obmedzený dosah na liberalizáciu trhu a na zabezpečenie konvergencie z EÚ. Keď sa pozrieme na politiku v oblasti výskumu, tak vidíme, že Horizont 2020 je tým hlavným nástrojom, v tomto ohľade. A ako tomu bolo aj v prípade predchádzajúcich rámcových e, programov, tak je to ten hlavný nástroj. Je tam mechanizmus spolupráce zvonka, mimo EÚ, ktorý sa nazýva pridružený štatút, tzv. pridružený štatút a pridružené krajiny, respektíve subjekty v rámci pridružených krajín e, požívajú v princípe rovnaký štatút ako subjekty v samotnej EÚ krajiny e, v rámci e FTA majú právo byť pridružené, ale je viacero krajín, napríklad Izrael, ktoré nie sú ani prístupovými krajinami, ani súčasťou e FTA, ale zúčastňujú sa dohôd z EÚ a v princípe požívajú tie isté výhody. Spojené kráľovstvo Norsko, Švajčiarsko, všetky majú výhody z financovania a takisto získavajú zo spolupráce s európskymi výskumnými strediskami, ktoré sú propagované na úrovni programu Horizon 2020. Keď sa pozrieme na malé podnikanie, tak tu hlavným nástrojom je program COSME, ktorý je funkčný už od roku 2014. Nejde o obrovské sumy, ale tie peniaze sú podporné pákovým efektom výrazným. 60% financovania ide na dlhodobé záruky pre malé a stredné podniky a e, množstvo súkromného financovania, ktoré to uvoľňuje, je asi 20 až 25 krát toľko, takže je to v inej váhovej kategórii, tak povediať, ako by sme predpokladali tu e, je to k dispozícii pre členské štáty a takisto pre členov Európskeho hospodárskeho priestoru. E, nie všetci sa zúčastňujú. áno, Norsko, Lichtensteinsko nie. Ale členstvo je k dispozícii pre krajiny, kde v princípe e, prevláda taký názor, že je tam záujem o podporovanie možností malých a stredných podnikov konkurovať Ďalej je tu možnosť školení v oblasti podnikania a internalizácia produktov. Opäť je to za účelom pomoci pre malé a stredné podniky, ale robíme to v krajinách, kde tie e, prvky spolupráce medzi EU a tými ostatnými krajinami prevládajú nad e, konkurenčnými alebo nad prvkami hospodárskej súťaže. Aké sú kľúčové zistenia? Prvé, za predpokladu, že Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ, tak jasným konštatovaním pre všetky štyri oblasti, že Členstvo v Európskom hospodárskom priestore e, z pohľadu EÚ e, je najlepšie, e, je to porovnateľné s tým, čo máme v súčasnosti, ako keď je teda Spojené kráľovstvo členom EÚ. Pokiaľ ide o FTA, ako je to v prípade Švajčiarska takisto podporujú konvergenciu. Je to menej e, účinné, ako je členstvo v Európskom hospodárskom priestore, ale oveľa lepšie ako nič. E, sú menej účinné v porovnaní s EEA, s Európskym hospodárskym priestorom, pokiaľ ide o konvergenciu, ktorá je dosahovaná, pokiaľ ide o konzistentnosť a pokiaľ ide aj o e, zmeny, ktoré sú vynúcované z úrovne akých spoločenstva Ďalej, e, účasť na energetickom spoločenstve, ako je to v prípade Ukrajiny, zabezpečuje dobrú mieru konvergencie z pohľadu právnej harmonizácie, ale sú isté obmedzenia. Harmonizácia pravidiel e, ťažko sa v praxi e, presadzuje, pozitívne prispieva k stabilite a bezpečnosti dodávok. Opäť sú tu isté problémy takisto pozitívne prispieva k environmentálnej udržateľnosti, ale zdá sa, že je menej účinná v praxi pri zabezpečovaní spravodlivého prístupu na trh pre európske firmy. Toto je teda skúsenosť a snažíme sa rozlišovať z pohľadu toho, čo dosahujeme právnymi nástrojmi čo je dosa- a čo skutočne praxi je naplňané. Pokiaľ ide o mm, nastavenie e, také ako má Južná Korea formou zmluvy o voľnom obchode, tak má to pozitívny účinok a došlo k propagovaniu istej konvergencii v oblastiach, ktoré neboli konkrétne predpokladané v rámci FTA. E, napríklad režimy, ktoré sa týkajú plného predaja, opakovaného predaja, resale, tak to nebolo požadované na úrovni tej pôvodnej zmluvy, ale každopádne e, Južná Korea ich privítala, keďže zistila, aké sú výhody z takéhoto nastavenia FTA bola potom takáto dohoda použitá ako argument eh, v rámci toho systému Južnej Kórey. Keď sa pozrieme na horizont 2020, tak vidíme, že v prípade tomto, ako je v prípade Kozme, principiálna otázka znie, aká je eh, rovnováha eh, medzi konkurenčným a spolupracujúcim, alebo teda takým kooperatívnym aspektom. Je to na prospech oboch stránok v princípe, ale otázka zostáva, či chceme financovať subjekty v krajine, ktorá už nie je členom. To sa bude do veľkej miery odvieť od toho, aké sú tie konečné dojednania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré v tejto chvíli nie sú známe. A tým by som to uzavrel, toľko môj pripravený materiál a umyselne sme nechali dostatok priestoru na otázky a tým pádom dávam slovo vám, pán predseda. Ďakujem. Uh, Ďakujem, veľmi zaujímavé. Chcem sa spýtať, či sú nejaké ďalšie otázky, pani Múdy to je prekvapenie, že máte britskú poslankyňu v sále, ktorá klade otázky. Ďakujem veľmi pekne za štúdiu. Ak e, to niekomu ušlo, tak najlepšia budúcnosť pre e, Spojené kráľovstvo by bola iste zotrvať v EU, ale ak sa to nestane, no tak mám otázky k veciam, kde, o ktorých ste nehovorili alebo ktoré sa nespomenuli. Týka sa to okrem iného, a ja teda teraz budem nadvezovať na tú vašu prezentáciu, keď sa napríklad pozrieme na oblasť výskumu, tak e, ste nespomenuli Erasmus a tiež e, tá oblasť slobody pohybu, ktorá je veľká E, problémová zóna a de facto otázka mm, toho, čo sa tam bude diať ďalej. Neskúmali ste napríklad ale tiež ani vesmír, e, ktorý spada do posobnosti tohto e, výboru. Neviem, či chcete k tomu niečo dodať. Po tretie, v rámci kapitoly o energetike mm, tento výbor e, má gestiu aj nad Euratomom. A tu je veľmi dôležitý výskum fúzie. No a vy ste spomínali, čo sa dosiahlo, teda aj na papieri, aj v praxi, a to je dosť podstatné e, rozlíšenie. Teda ja dúfam, že nič neušlo, ale toto sú veci, ktoré by som chcela počuť rozvinuté. Ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Áno, ja mám, musím povedať otázku. Práve ste si vypočuli, eh, že podľa názoru pani Moody Brexit eh, nie je výhodný pre Spojené kráľovstvo. Z môjho pohľadu je to minimálne tak nevýhodná varianta aj pre Európsku úniu. A som trocha smetený, keď organizácia ako je vaša zastávajú neutrálne stanovisko. V tomto prípade to môže byť užitočné, ale od referenda uplynul rok a pol. Briti si teraz začínajú uvedomovať, čo to znamená, ale neviem, či si to uvedomili Európania. Um, ak e, si uvedomíme, alebo to, ak sa pozrieme na horizont 2020, tam um, vidno práve tie devastujúce účinky Brexitu, ak e, Británia nebude súčasťou horizontu 2020. Pokiaľ totiž to sa dostane mimo Európskej únie, únia aj nebude asi priznávať také, roz, taký, také rozpočtové prostriedky, um, ako krajiny VÚ. E Izrael má podobný, podobnú dohodu. Otázka je teda, prečo by Spojené kráľovstvo nemalo dostať takú dohodu ako Izrael, ktorý nie je súčasťou, ktorý ani nie je súčasťou EU a nikdy nebol, aby to nevyzeralo ako, ako nejaký trest. Keď sa pozrieme, čo sa medzi tým udialo, tak e, tieto veci napríklad e, neboli veľmi známe pred referendum, čiže Briti možno mohli vedieť, ale nemali informácie. A pokiaľ ide o imigráciu a ostatné záležitosti, celkový um, postoj v Európe sa zmenila. Nie je čas, aby vaše inštitú- vaša inštitúcia a podobné inštitúcie priznali, že dobre, Eh, prebieha diskusia o tzv. mekom a tzv. tvrdom Brexite, aj keď všetci vedia, že sú nevýhody aj na tej, aj na tej strane. Vy navrhujete, aby Európska únia prišla s nejakou novou dohodou. Teda snaží sa to e, obrátiť, ale um, ne- nemala by niečo takéto navrhnúť vaša inštitúcia? No, keď sa pýtate na úlohu našej inštitúcie, tak mne eh, bola dnes prezentovaná štúdia, ktorú eh, realizovalo vaše politické oddelenie a eh, v, takej, v takéto štúdii je, potrebná, je potrebný určitý neutrálny prístup a ak sa pozrieme na to, čo sa dialo uplynulé dva roky, tak ja si myslím, že ja aj moji kolegovia sme konzistentne hovorili, že podľa nášho názoru Spojené kráľovstvo by na tom bolo lepšie, ak by zostalo vnútri EÚ. A mm, tiež sme vyjadrovali nádej, že sa vzťahy nezhoršia viac než je absolútne nevyhnutné. No a možno to nespadá do, konzist- do, mm, alebo teda, e, do, do pôsobnosti toho, o čom hovoríme, ale myslíme si, že sme vystupovali vždy konzistentne. A celé referendum bolo veľmi nešťastné a domnievam sa, že dôsledky tým či oným spôsobom ale tým vyjadrujem osobný názor ocene veľmi radikálny dopad, bude možno väčší na Spojené kráľovstvo než na EÚ, vzhľadom k tomu, že Európska únia predstavuje o mnoho väčší podiel britského obchodu než naopak. Teda e, tej straty ktoré, ktorým bude čeliť britská ekonomika z dôvodu nemožnosti produkovať v takých objemoch, budú citeľnejšie tam. Je však možné, že sme nepochopili úmysel. Zvyčajne, keď pracujeme pre politické oddelenie, snažíme sa vypracovať neutrálnu štúdiu. To, to sme sa práve snažili robiť teraz. Avšak chápem, čo hovoríte. Mm, domnievame sa, že správa tak, ako je teraz, je teraz je neutrálna, snaží sa byť neutrálna možno mohla ísť iným smerom. Ale pokiaľ ide o, tú, o ten prvý súbor otázok, ktorú, ktoré položila pani Múdy. tieto sa dotýkajú viacerých ďalších oblastí. Um, vesmír. Neboli sme požiadani, aby sme skúmali vesmír. Myslím, že ani v tejto správe, ani v následnej správe, ktorá hovorí dopade, na er- energetické systémy sa toto rieši. Pokiaľ ide o Erasmus, e, teda slobodu pohybu akademikov, e, ja mm, by som chcel e, v tomto odovzdať skôr slovo kolegovi doktorovi Feuglerovi. A pokiaľ ide o energetiku a fúziu, tak takisto skôr niekto iný by sa k tomuto mohol vyjadriť. Um, Čiže Runhilda by sa mohla venovať tejto veci. Um, ďakujem. Áno, v oblasti výskumu to nie je otázka len rozpočtu, ale aj voľného pohybu výskumníkov. To je základná črta výskumnej oblasti alebo spoločnej výskumnej oblasti EU. Takže je to kľúčová záležitosť. A Erasmus je samozrejme veľmi dôležitou súčasťou, avšak máme aj Marie Curie, pre postdoktorálnych študentov a um, všetky fázy vzdelávania sú skrátka pokryté príslušnými programami. Však my sme v našej správe ilustrovali to, že je zásadne e, potrebné um, implementovať túto myšlienku voľného pohybu, aby sa zlepšili všetky um, parametre a um, tiež je to badateľný účinok Švajčiarska. Ehm, vo Švajčiarsku ehm, zistili, že znižením mobility sa znižuje celkový účinok systémov. Takže sloboda pohybu je fundamentálnym komponentom využitia všetkých výhod pre výskum a vývoj. Čo sa týka vesmíru, tak e, do istej miery ide o súčasť Horizontu 2020, avšak e, um, e, vesmír sa pomaly dostáva mimo Horizontu 2020, stáva sa vlastným alebo teda samostatným komponentom. A tu bez hľadu na to, kde sa nachádzate, aký postoj Európskej únie bude k vesmíru, tak e, ak by e, sa dosiahol nejaký asociovaný stav ako so Švajčiarskom, tak e, by vždy bolo treba prerokovať osobitne tie náležitosti a ja si myslím, že tu vidíme, že ten štatút člena ten veci dosť uľahčuje. No a teraz k tým ďalším veciam, teda energetika, fúzia. Áno, toto sme skúmali. EU je súčasťou ITERu, ale sú tam aj iné krajiny, čiže to je medzivládna dohoda a tie dohody možno nastaviť tak, aby Spojené kráľovstvo naďalej mohlo fungovať aj v oblasti fúzie. Vždy ale teda ide o špecifickú dohodu, a mm, v porovnaní s, člensko, s, s priamým členstvom vždy ide o um, odlišnú situáciu. No a e, teraz k e, tomu, k tej veci, čo ste spomenuli vy. E, tu je samozrejme dôležité pozerať aj na to, čo stráti Európska únia. My by sme sa mali snažiť o výhru na oboch stranách. Nejde samozrejme o len rozpočet, to je hra s nulovým súčtom, ale výskumná politika EÚ, teda spoločná výskumná európska oblasť, kde um, je dôležité, čím je väčšia, pretože um, čím väčšia táto oblasť, tým um, ľahšie možno napríklad nasadzovať technológia. Ak by Británia vystúpila, tak aj pre Európsku úniu by to bolo veľmi nákladné, pretože menšia európska výskumná oblasť s nižšou mierou mobility by vedla k nižšej excelentnosti, ehm, k menšiemu tomu následnému pozitívnemu efektu prelievaniu tých dobrých vecí. Takže my by sme určite mali presviečať o tom, aby dohoda bola na báze win-win, teda tak, aby každý niečo získal. No, či sme to mali prezentovať skôr, ehm, teda, pardon, či sme to mali prezentovať pred referendum, alebo čo by pomohlo, keby sme to prezentovali pred referendum. Tieto čísla neboli k dispozícii a mnoho ehm, výskumníkov v oblasti hospodárstva toto aj naznačovalo, čiže um, boli analytické štúdie, ale nie takéto detaily. Nie je to samozrejme e, nejaké ospravedlnenie, avšak um, no, otázka je teraz, či ísť e, s cestou do nejak, nejakej novej dohody. Výskumná oblasť, určite tam je priestor na to, aby sme prišli s nejakou dohodou, ktorá nám uh, prinesie maximálny možný prínos teda pre obe strany. Ja len chcem rozvinúť jednu vec, ktorú Runhilda spomenula predtým, než eh, odovzdám slovo Georgovi. Keď hovorila o tom prípade Švajčiarska, tak ehm, pripomíname, že v roku 2014 Švajčiarsko malo referendum, kde sa rozhodovalo tam, či budú zavedené kvóty na pohyb a ehm, aj v eh, prípade Švajčiarska síce nebolo úplne vyhodené z horizontu 2020, ale bolo to dosť obmedzené, alebo teda došlo k obmedzeniam, mm, osobitne v počte žiadostí, ktoré mohli prísť zo Švajčiarska, čo vzhľadom k tomu, že v Švajčiarsku prebieha veľký výskum, tak uviedlo k tomu, že Švajčiarsku museli prehodnotiť tento svoj postoj, vzhľadom k tomu, že znížená konektivita s Európou by im mohla skomplikovať situáciu a toto je príklad, ktorý by možno bolo treba uviesť, aby e, si príslušní uvedomili, príslušní činiteľi uvedomili, o čo, o čo sa hrá. Ďakujem, aby som e, vás chcel informovať o správe, ktorá bola zverejnená tento týždeň e, v spolupráci niekoľkých výborov. Práve má asi 130 strán, takže nejdem to celé riešiť, ale týka sa energetiky ale hlavný výsledok alebo hlavné, hm, hlavný záver je, že dopady pre Európsku 27, teda Brexitu, v prípade sektora energetiky budú veľmi e, konkrétne. Teda niektoré otázky, napríklad otázka írskeho energetického systému a jeho napojenia na e, ostatných 26 členských štátov EÚ, toto bude kritická záležitosť a pravdepodobne umožní veľmi zaujímavé spôsoby e, určitých balíčkov a dohôd medzi EÚ a Britániou. Zatiaľ čo v iných oblastiach, ako napríklad Euratom alebo e, účasť na trhu, hlavným prínosom, hlavný prínos e, pre Spojené kráľovstvo je, že je tam menším partnerom, ale sú tu aj E, silnejšie oblasti pre spoluprácu. Pri Euratome vidíme väčšiu koncentráciu um, aktív a um, možno nebude potrebné formálne vystúpenie z Euratomu. Takže ja teraz e, hovorím nie ako predseda tohto výboru, ale ako bežný poslanec. Tí, ktorí, tí, tí z nás, ktorých mrzí Brexit, e, ja tu vidím len jednu možnosť situáciu trocha zvrátiť a to je ponuka novej dohody zo strany Európskej únie, ináč Briti odídu preč alebo podvinam. A pre mňa je zjavné, že musíme lepšie formulovať e, nevýhody pre Európsku úniu, pretože nevýhody Brexitu pre Britániu um, tie nepovedú nejako k zmene názoru. Bruseli, toto je môj skromný názor a ja som dnes počul od vás dosť názorov a možno to nie je um, nejaké, nejaká obhajoba nášho, môjho projektu, ktorý možno nemá veľa šanci na úspech. A, ale ja som zatiaľ nezlomil palicu nad Britániou. My sme síce Brexitom o Britániu prišli, ale teraz by sme mali hľadať nejaký lepší deal pre Britániu. Ale dobre, dámy a páni, toto je posledná vec. Máme ešte bod rôzne, kde sa chcem spýtať, či má niekto niečo, čo by do neho zaradil. Ak nie, tak eh, na dnes zasadnutie uzatváram. Ďakujem.